Okay, colleagues, I suggest we, um, we start today's session. Navrhujem, aby sme začali našu dnešnú schôdzu. Srdečne vás všetkých vítam. Máme opäť ďalšie vypočutie v kontexte skúmania otázky masového pohľadu a sledovania. Budeme mať dve kola rečníkov. V prvom kole prebehne výmena názorov z zastupcami členskej spoločnosti USA a druhá časť eh, bude sa týkať eh, tých, ktorí poukazujú na eh, nezákonné konanie v oblasti dohľadu a sledovania a taktiež na ich právnu ochranu. Nebudem teraz všetkých oberať čas nejakými rozsiahlými úvodnými poznámkami. Máme tu dve veľmi významné americké organizácie v oblasti občianských slobod a ochrany údajov z USA máme dvoch rečníkov. Najskôr Mark Rottenberg, ktorý zastupuje EPIC. Toho už poznáme, už vystupoval v našom výbore aj v minulosti. V každom prípade v Európskom parlamente rozhodne už vystupoval viackrát. A potom si vypočujeme patri, pani Catherine Kramp, ktorá zastupuje Americkú úniu občanských slobôd a je právničkou. Obhajuje záujmy zamestnancov. Najskôr Mark Rotenberg, nech sa páči. Thank you so much, Madam Chair, members of the Committee of the European Parliament. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, drahí priatelia. A všetci tí, ktorí sledujete mm, moje kroky. Volám sa Mark Gutenberg, zastupujem eh, organizáciu EPIC. Sme nezávislí, nie sme nejako spojení s žiadnou e, politickou stranou v USA, nedostávame financovanie zo žiadnej vládnej agentúry ani e, z, e, od žiadnej súkromnej firmy. Snažíme sa zastupovať názory užívateľov internetu v otázkach občianských slobod a ochrany súkromia. Taktiež úzko spolupracujeme s organizáciami na ochranu spotrebiteľa, občianskej slobody a taktiež mimovládkami v rôznych regiónoch sveta. Minulý týždeň sme zorganizovali veľmi významnú konferenciu vo Varšave v Polsku, ktorá nesla názov Naše údaje, naše životy. Zameriavame sa na ochranu súkromia v moderných časoch. Požiadali ste ma, aby som hovoril o názoroch občianskej spoločnosti v USA a budem sa snažiť vyjadriť k tomuto. Poviem vám, čo sme zatiaľ dosiahli, čo ešte treba urobiť a taktiež vyzvem vás, aby ste prijali isté konkrétne kroky. Na úvod by som rád povedal, že od 11. Eh, septembra organizácie na občianskej slobody USA sa snažia spolupracovať, aby dosiahli väčšiu mieru zodpovednosti a dohľadu nad eh, celou sieťou eh, sledovacích orgánov, ktoré vytvára legislatíva, ako napríklad zákon o patriotizme, taktiež rôzne uh, E, centra zlužovania údajov, biometrické e, centra a rôzne iné spôsoby sledovania e, života jednotlivca v USA. Zaznamenali sme isté úspechy, ale aj isté pády. Niektoré ustanovenia zákonu, zákona o patriotizme boli upravené, niektoré boli zase rozšírené takým spôsobom, ktorý sa nám nepáči. Najmä pokiaľ ide o zákon o dohľade e, s súvislosťou so zahraničím. Tento sa mal pôvodne zameriavať na veľmi už úzky problém sledovania zahraničných špionov, ktorí pôsobia v USA a rozšíril sa potom na oveľa širšiu kategóriu zhromažďovania údajov, ako si myslíme, že by zákon umožňoval. Ale čo sa týka všetkých našich porážok, niektorých našich poražek a všetkých úspechov. Nič nás nepripravilo na dokument, ktorý bol zverejnený začiatkom tohto leta a ktorý zverejnil pán Snowden. Bol to príkaz, ktorý e, vydal súd pre dohľad v USA, ktorý odsudzuje americkú telefónnu firmu Verizon z toho, že sledovala všetky e, svoje telefónne záznamy všetkých svojich zákazníkov a to pravidelne bez nejakej výnimky e, iba za účelom domácej komunikácie. Ja vyučujem e, legislatívu o súkromí. Už 20 rokov a nikdy som nevedel takýto uh, súdny príkaz, ktorý uh, by bol takéhoto roh, uh, rozmachu. A to, že to bolo utajené, že nebolo možné nejako napadnúť tento súdny príkaz uh, alebo odôvodniť, to spôsobil eh, obrovský obrovské rozhorčenie v radoch občianskej spoločnosti. A potom sa, um, sme sa dozvedeli, že rok predtým uh, Najvyšší súd USA um, eh, rozhodol, že takýto súdny príkaz bol nezákonný. My sme uh, predložili žiadosť uh, o stiahnutie, o odvolanie a niektorí sa nás pýtali, e, prečo to takto chceme e, spochybňovať, veď súd predsa môže e, vydávať príkazy, aby zhromažďoval dôkazy. Ja som povedal, že súd musí vychádzať z nejakého právneho základu, keď žiada o takéto rozsiahle dôkazy, ako tento súd urobil, keď si myslel, že chce žiadať o takéto údaje zverejnením takéhoto príkazu tá miera skepticizmu si vyžiadala obrovskú mieru podpory a veľmi skoro na to e, rôzne právne ustanovizne sa vyjadrili v náš prospech, podporili nás v našom úsilí a dali nám zapravdu v tom, že tento súdny príkaz je nezákonný a že sa musí zrušiť. Naša činnosť, e, ale aj činnosti mnohých iných e, našich kolegov sa snažia zareagovať e, na čoraz väčšie povedomie o tom, aké programy dohľadu prebiehajú. Dokonca aj po 11. septembri by sme si neboli dokázali predstaviť, e, že niečo také vznikne v USA. Neboli by sme si dokázali predstaviť, že všetka naša činnosť na internete, ktorá prebieha cez firmy v USA, bude priamo dostupná NSA v USA. A ja som si myslel, že som vedel o celom tom rozsahu programu a pripravoval som sa na eh, tento môj dnešný prejav. Tento víkend New York Times eh, opäť zverejnil eh, jeden obrovský trhák, pretože podľa týchto novín agentúra NSA môže um, zväčšiť e, dáta, ktoré sú v oznámeniach e, a môžu zverejniť a teraz zhromažďovať e, aj údaje o bankových účtoch, o hlasovaní vo voľbách, o umiestnení na základe GPS, taktiež údaje z Facebooku a z rôznych iných databáz. Podľa informácií, ktoré zverejnili tieto noviny tento víkend, takéto profily a takéto sledovanie občanov USA, ktoré E, drží agentúra NSA sú rozhodne v rozpore s e, zákonom o ochrane súkromia. A e, to vyšetrovanie, okrem aktuálne prebiehajúceho vyšetrovania, čo sa týka zákona o dohľade zo strany NSA je teraz potrebné vykonať a to veľmi podrobne. Ale nemyslím, že doteraz som vám nepovedal nič, čo by sa týkalo toho, čo najviac zaujíma vás. A síce čo máme povedať e, o sledovaní USA občanov Európskej únie. Chcel by som e, v tejto súvislosti začať tým, že poviem e, niekoľko vecí veľmi jednoducho. Myslím si, že všetky vlády majú povinnosť chrániť bezpečnosť svojich občanov. A myslím si tiež, že všetky vlády majú právo snažiť sa určite odkiaľ prichádzajú hrozby proti ich národu. V týchto kľúčových bodoch si nemyslím, že niekto z nás by nesúhlasil. Otázka však znie, ako vláda, ako demokratická vláda môže rozlíšiť medzi tými, ktorí sú priateľmi tí, ktorí sú spojencami a tí, ktorí sú skutočnou hrozbou. V pôvodnom vnímaní Zákon o sledovaní zahraničného zdroja bol cieľom vytvoriť právne orgány, ktoré sa budú zameriavať na skutočné hrozby zamerané na USA a predsa ešte stále v zákone vytvoriť základňu a základná, za ktorého sa bude možno vykonávať tento dohľad, toto sledovanie. Teraz sme ešte stále veľmi vzdialení od tej pôvodnej paradigmy, čo sa týka výkonu elektronického sledovania. Je to akoby princípy právneho štátu sa postavili úplne na hlavu. Agentúra NSA je neustále riadená potrebou zahmlievať, vyhýbať sa, nesprávne vykladať, obchádzať, dokonca ignorovať právne orgány za účelom rozširovania e, svojho zhromažďovania údajov o bežnom živote ľudí. Ľudia si robia obavy o svoje súkromie, či sú v USA alebo v EÚ. A je potrebné riešiť tento problém rovnako na oboch stranách Atlantiku. Čo teda môžeme s tým urobiť? Ak dovolíte, tri krátke odporúčania. Vlády, ktoré tam sa komunikujú, komunikujú o rôznych e, témach, navzájom si oznamujú rôzne informácie za účelom podpory obchodu, často je to v prospech ich e, firiem, ich spotrebiteľov, ale vieme, že hovorím aj v mene spotrebiteľských organizácií aj v USA, aj v Európe a navrhujem vám preto, aby ste tu u vás na európskej strane pozastavili rokovania o voľnom obchode z USA, až kým sa nepríjme uznesenie o výsledku tohto vyšetrovania, o sledovaní, pretože akékoľvek výhody by boli e, spojené s týmto uvoľnením obchodu, toto všetko by sa úplne negovalo a nemali by z toho prospech jednotlivci, ak by sa ich osobné údaje presúvali eh, cez hranice členských štátov a dokonca aj na druhú stranu Atlantiku, nemali by dostatočnú mieru ochrany svojho súkromia takú ako majú teraz vo svojom vlastnom štáte. Nemali by ste pristúpiť k novej dohode o obchode, ak nebudete dostatočne uistení o tom, že bude zachovaná ochrana súkromia vašich občanov. A v podobnom duchu by som chcel navrhnúť, aby ste prehodnotili aktuálny rámec presunu údajov o cestujúcich e, a bankových údajov na PNR a SWIFT sú záujmy na obostranu stranách Atlantiku vytvoriť rámec, e, ktorý umožní zaregistrovať skutočné hrozby bezpečnosti aj e, voči USA, aj voči EÚ a nenavrhujem e, vlastne nič iné. Ale problém tu na európskej strane je v tom, že keď vaše údaje tečú do USA, nemáte dostatočnú ochranu, ktorú by mali občania USA na základe tam platnej legislatívy ochrane súkromia. A to už len z historických dôvodov, keď bol schválený tento zákon v roku 1974, ochrane súkromia a veľmi málo legislatívcov e, si vtedy e, vedelo predstaviť, že federálna agentúra bude e, úplne rutinne zhromažďovať údaje o občanoch, o vládach iných štátoch a preto autory tohto zákona do ňoho zakomponovali veľmi významnú mieru ochrany pre občanov USA. Teraz však Od tohto obdobia ubehlo už 40 rokov e, a v súčasnosti vaše e, finančné informácie, informácie o vašich cestách, o všetkom, čo sa dá digitalizovať, e, sa včera v väčšej miere dostáva do rúk federálnej agentúry v USA. Možno v niektorých situáciách je nevyhnutné zhromažďovať takéto údaje, ale naozaj si neviem predstaviť, že by bolo dôvodniteľné e, zhromažďovanie takýchto údajov a nezabezpečiť dostatočnú mieru ochrany, tak ako ju stanovuje zákon v USA. Nemusíme byť ani veľkým priaznivcom e, súkromia, aby sme pochopili, čo tu vlastne ide. Ide tu o princípy reciprocity, e, ktoré sú veľmi dobre zakotvené v medzinárodnej legislatíve a ak USA zhromažďuje tieto údaje o európskych občanoch, mala by platiť reciprocita respektíve mala by e, dostatočne e, americká strana chrániť súkromie občanov Európskej únie. A ešte posledná poznámka, naozaj naliehavá potreba vytvoriť medzinárodný rámec e, na ochranu súkromia. Viem, že toto je veľkou otázkou záujmu Európskeho parlamentu. Viem, že komisárka Redingová aj iní e, sa o to veľmi zaujímajú. EPIC a iné mimovládne organizácie vyzvali USA, aby ratifikoval dohovor o ochrane súkromia Rady Európy, e, pretože aj vďaka tomu by sa mohli e, zabezpečiť lepšie ustanovenie ochrane súkromia pri presune údajov z Európy cez teda Atlantik čo sa týka Medzinárodného dohovoru o občanských a politických právach, najmä článku 17, ktorý hovorí o ochrane súkromia, e, tento dohovor USA schválili, aj rôzne iné krajiny ho ratifikovali a nedávno získal podporu aj zo strany komisárov na ochranu údajov vo Varšave na ich nedávnom stretnutí. Toľko vlastne k záveru mojej prezentácie a k úvodu toho, ako chceme e, poňať ochranu súkromia v týchto moderných časoch. Sú to slova, ktoré sa objavili poprvýkrát vo Všeobecnom vyhlásení ľudských právach v roku 1948. E, teraz by som to citovala, ak dovolíte. Nikto sa nesmie podrobovať svojvoľnému alebo nezákonnému zásahu do jeho súkromia v jeho domove alebo inde v korešpondencii ani nemôžu byť vystavení nezákonnému útoku na jeho povesť. Každý má právo e, na to, aby ho zákon chránil pred takýmito zásahmi alebo útokmi. Toto sú slová, ktoré sú nadčasové a sú aktuálne aj vtedy, keď vznikli v roku 1948 aj v súčasnosti, pretože popisujú bežnú činnosť demokratickej vlády, ktorá sa snaží chrániť e, súkromie svojich občanov. Ja dúfam, že e, tomu že na tomto rovnako záleží vládam aj v Európskej únii, aj v USA. Ďakujeme pekne. Teraz by som dala slovo našej druhej rečníčke, pani Catherine Kramp ktorá zastupuje Aklo. Nech sa páči. Thanks. I'm obviously new here. I appreciate the help. On behalf Ďakujem, som tu nová, takže ďakujem za pomoc. V mene Americkej únie pre občianske slobody by som sa chcela poďakovať výboru za to, že mám dnes možnosť ova, tu s vami dnes hovoriť o otázkach masového elektronického dohľadu. A ACLU je národná občianská organizácia s členmi, ktorá chráni zásady slobody, ktoré nastavuje ako e, americká ústava, tak aj federálne zákony. Mne je jasné, že cieľom tohto vypočutia je nastaviť fakty, ktoré sa týkajú obvinení, ktoré boli uvádzané v médiách, ako je napríklad rozsah a proporcionalita tých vedených programov dohľadu. A vzhľadom na túto na tieto údaje sa dnes budem snažiť identifikovať tie nedávno odhalené programy dohľadu, ktoré e, špeciálne skúmala ACLU, EPIC a ďalšie občianske spoločnosti, ktoré sú činné v USA. Budem sa pokúšať vám popísať e, tieto naše snahy, ktorých sme všetci zaangažovaní, pokiaľ sa snažíme e, skúmať tieto programy. Ja dúfam, že sa mi podarí popísať činnosť občianských spoločností USA, že toto tomuto výboru napomôže, keď bude rozhodovať o svojej vlastnej činnosti a o smerovaní. Vďaka Edwardovi Snowdenovi a niekoľkým veľmi odvážnym reportérom v skutočnosti diskutujeme o masovom dohľade v Spojených štátoch. Počas uplynulých troch mesiacov sa ukázalo, že agentúra NSA je naozaj zaangažovaná istým spôsobom až v nezákonnom dohľade nad telefónnymi hovormi či e, internetovou komunikáciou nielen v Spojených štátoch, ale aj po celom svete. Tak ako hovoril Mark Rothenberg, NSA zbiera všetky metadáta každého jedného telefónneho hovoru v rámci či mimo Spojených štátov podľa článku 706 zákona z roku 2008 NSA dozerá nad obsahom elektronickej komunikácie po celom svete v takom rozsahu, ktorý doteraz nebol ešte známy. Toto sa týka nielen programov, o ktorých sme diskutovali v nedávnej minulosti, ale aj ďalších. Napríklad e, projekt Hemisphere má rutinný prístup bez súdneho povolenia k obrovským databázam, telefonických o spoločnosti AT&T. Tento problém sa zdá, že porušuje otázky pr- presadzovania práva. Európania by mali byť vedomi toho, že prístup k týmto programom sa teraz netýka iba otázok no, národnej bezpečnosti. Zdá sa, že NSA sa podarilo prelomiť všetky kódovania o údajov týkajúcich sa bankovníctva a tak ďalej, či bezpečnostných e, kódovaní e-mailov, četov či telefónnych hovorov. Bolo poukázané na to, že vďaka tomu, že tieto komunikácia je NSA prístupná, NSA teraz môže ľahšie prístupovať aj k súkromných spoločnostiam, ako aj samozrejme potenciálnym hrozbám z, e, z zahraničia. NSA zbiera obsah internetovej komunikácie už mnoho rokov a ACL už sa roky e, zaoberala rozsahom, ktorý je právnym základom pre programy, o ktorých sa diskutuje, čo je Prism a Upstream. Ešte stále tu zaznieva veľa otázok o presnom rozsahu týchto programov, pretože tie zbudujú naozaj široké obavy, pretože občania po celom svete pochybujú o tom, že či by sa teda vlády mali zameriavať na takéto masové zbieranie údajov, k tomu čelíme v súčasnosti. E, vláda Spojených štátov povedala, že Američania si nemusia robiť starosti ohľadom zberu týchto údajov, pretože to sa týka iba cudzincov, ale takýto argument by sme mali odmietnúť a to z mnohých dôvodov. V prvom rade nie sme naivní, pokiaľ ide o operácie zahraničnej rozviedky. Je tu dôležitý rozdiel medzi dohľadom iných štátov a širokým masovým dohľadom nad zahraničnou populáciou. A po druhé, a pokiaľ by to aj bol takýto prípad, že žiadny zákon nebráni takémuto masovému dohľadu. To neznamená, že vláda by sa tým mala zaoberať. A teraz, keď Snowden e, vyvolal otázku na túto tému, tak do, veríme, že občania demokratických krajín sa proti tomuto postavia a nastavia nové limity. A samozrejme, komunikácia aj na úrovni Ameriky sa zozbierava v rámci týchto programov. NSA monitoruje medzinárodnú komunikáciu občanov USA s občanmi, ktorí sú v zahraničí. V roku 2008 ACLU spolu s inými organizáciami, ako napríklad EPIC, podali prípad, ktorý, bol, ktorý hovoril, že dianie, ktoré sa odohráva, je protiústavné Podarilo sa nám zozbierať veľkú koalíciu aktivistov za ľudské práva a tak ďalej, ktorí od tej chvíli pracovali na tom, aby sa im podarilo nastaviť naozaj otázku citlivej komunice aj s kolegami mimo Spojených štátov. Hovorili sme o obetiach činnosti z nenávisti či zneužívania a tak ďalej. A bola tu koalizácia takýchto jednotlivcov. Boli tam ľudia z Human Rights Watch a ďalších podobných organizácií. Na nešťastie vo februári roku 2013 hlavný, e, ústavný štúd, súd USA je tento prípad zamietol, pretože nebolo možné dokázať, že komunikácia týchto individuí je monitorovania. Avšak skladieme si otázku, že keby to, čo Snowden povedal, povedal trochu skôr, či by sa tento prípad vyvinul inak. Pokiaľ ide o program kontrolovania telefónnych hovorov NSA, tak 5. júna o tom e, písal denník Guardian, kde sa hovorilo, že akýkoľvek telefónny hovor v rámci Spojených štátov či mimo nich bol zozbieravaný v rámci NSA a to na každodennej báze. Ako mnohí z vás vedia, tak tento program má naozaj ohromný rozsah. NSA zozbierala príspech, ako keby mala NSA prístup k e, zoznamu adres každého jedného amerického občana a vedela, s kým sa rozprávali a ako dlho. Zozbieravanie takýchto záznamov sa týkalo všetkých hlavných telefonických spoločností USA a ten program trval vyše 7 rokov. ACLU sa začalo venovať príbehu, o ktorý vzneslo Medium Guardian. Týkalo sa to konkrétne telefónnej spoločnosti Verizon. A týždeň potom, ako tento článok vyšiel, tak sme my vznesli prípad na federálnom súde a hovorili sme o tom, že tento program porušuje prvé právo, čo je právo slobody prejavu a ďalšie občianské práva a prezident Obama a ďalší členovia jeho administratívy povedali, že tento program sa týka iba e, záznamov metadát z telefonických hovorov, ale nie z obsahu, ale evidentne je toto irrelevantné, pretože dôležité je povedať si, či tento program neporúša súkromie osoby. A ja chcem pred týmto výborom povedať, že záznamy telefónnych hovorov osoby môžu byť naozaj mimoriadne dôležité, pokiaľ sa tu vie, komu volá tá osoba. Či, napríklad to môže byť telefónny hovor e, na e, núcovú linku v prípade domového násilia a tak ďalej. Čiže tieto záznamy sú veľmi dôležité. ACLU zhodnotilo tento program a u, usúdilo, že narúša program, pardon, za, e, právo na slobodu vyjadrovania. pretože osoba má, každá osoba má právo komunikovať bez toho, aby do toho vláda zasahovala alebo to kontrolovala. Potom tu máme ešte prípady tzv. whistleblowers, čo sú osoby, ktoré oznamujú nezákonnú činnosť. Už len to, že takáto komunikácia sa odohráva sama o sebe, je dôverná a my musíme chrániť aj takýto typ komunikácií. ACLU je taktiež veľmi aktívna v kongrese a spolupracujeme s ďalšími organizáciami. Sme tlačili kongres k tomu, aby sa venovala tomu, čo sa nazýva oddiel 215, kde sa hovorí, že všetky zachytené komunikácie sa musia týkať zahraničné teroristické organizácie a týmto spôsobom bude chránen, budú chránení aj občania USA aj zahraniční od toho, aby neboli naozaj masovo kontrolovaní telefónne hovorí. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si ma dnes vypočuli, pozvali a ja som pripravená odpovedať na vaše otázky. Ďakujem obom rečníkom. Všetci asi poznáme postup. Máme prvé kolo otázok zo strany správodajcov a tieňových správodajcov a potom naši e, hostia zodpovedajú otázky. Ak zostane čas, bude aj druhé kolo otázok. Mám tu už za pár prihlášok o slovo. Každého však e, žiadam, aby ste boli čo najstručnejší a ponechali čas i kolegom. Pán spravodajca, najprv chcem poďakovať e, obom hostiam. Eh, mali sme už viacero hearingov a preto budem stručný v svojich otázkach. Mark Rottenberg, veľmi dobre ste prispeli, eh, hovorili ste o článku 17 eh, Medzinárodného dohovoru o občianských právach. Hovorili ste nám o Swifte, TFTP a tak ďalej, ale mám otázku týkajúcu sa skúsenosti USA. Táto medzinárodná dohoda je o, o ochrane e, pre nás. Prvá otázka teda je, ako bude rozhodovať e, kongres tento týždeň o e, legislatíve. My musíme vytvoriť správu a musíme vedieť, do akej miery nás pokrýva dohoda, nás chráni USA a do akej miery sa musíme chrániť sami potrebujeme i americkú analýzu. Potom zložitá otázka týkajúca sa dvoch odporúčaní e, k SWIFTu a, našich obcho- a našim obchodným dohodám. Tieto odporúčania sú dobré, ale e, treba ísť viac do hĺbky, kam e, podľa vás tieto veci s, e, smerujú. Kde si myslíte, že sa to vlastne e, zapracuje do e, e, americkej legislatívy. A potom tretia rýchla otázka k ochrane údajov a našej smernici v tomto ohľade. Nehovorili ste o interfejse prepojení medzi tým a zisťovaním. Máte k tomu nejaké poznámky? Takisto e, v tejto súvislosti, či máte príslušné úvahy? Hmm. Ak súhlasíte, najprv zhrnieme všetky otázky. Teraz stieňový pán Fos za EPP. Ja tiež by som poďakoval obom rečníkom. ich möchte gerne i ja by som chcel poďakovať obom rečníkom za zaujímavé úvahy, tiež z pohľadu americkej strany. Mám zo pár otázok, e, predovšetkým pokiaľ ide o odporúčania pána Rotenberga, e, ktorý tak trochu s nimi zápasím, pretože funguje tlmočenie. Už e, trochu s nimi zápasím, pretože pri dohode o voľnom obchode si myslím, že táto dohoda by sa dala i na to využiť, aby sme e, stanovili štandardy ochrany dát. Nebudeme čakať, kým sa veci vyjasnia, ale pozitívne pristúpime a chceme i v rámci tejto zmluvy spolu e, negociovať o týchto štandardoch. Potom k tým dohodám, ktoré už sme z USA doteraz e, e, dojednali. Už mám pocit, že máme tu dve, e, rozdiel, dva rozdielne prístupy. Najprv ten legalizovaný prístup a potom ten nelegálny prístup cez NSA. Ja nemám tak ten prístup, že by sme mali prístup k tomu odstra- odstraňovať to legálne, naopak odstraniť e, to ilegálne. To je úplne opačná konsekvencia. A potom k tomu otázka, ak máme e, snahu vytvoriť medzinárodnú ochranu osobných údajov, musíme ako e, Európania vychádzať z toho, že to nebude na našej úrovni európskej, kde by ste vy umiestnili e, ochranu údajov bude to skôr európske alebo americké a nezávisne Rusku, ruská či čínska úroveň ochrany, ktorá sa bude diskutovať, ale určite si treba ujasniť, že existujú rozdiely, treba vedieť, čo sú medzinárodné zásady v ochrane údajov. Existujú také a ak áno, aké to sú. Ďakujeme. Ja som tieňová spravodajkynia za ALDE Eh, ale eh, zo slušnosti sa zaradím až na koniec zoznamu. Za zelených teraz pán Albrecht. Ďakujem eh, za to, že dnes ste za nami prišli a za prednesenie vašej perspektívy. Veľmi zaujímavá myšlienka je spýtať sa vás, čo si myslíte by sa stalo, ak služby zo zahranič, zahraničia, zo Spojených štátov umiestnené v t- e, tretich krajinách budú le- e, boli by sledované na právnej báze, e, nie na americkom základe, tak ako to robí, robí, robí NSA, služby ako Yahoo, Google a tak ďalej. Mohli by ste pouvažovať o tom, totiž zvláštna situácia. Mnoho služieb e, má sídlo v Spojených štátoch a to je problém pre európskych užívateľov, užívateľov z EÚ, keď sú tam ich osobné údaje. Ale vnímame tiež, že e, je obmedzená diskusia a len na práva e, amerických občanov. Bola by tu možnosť prekonať to rešpektujúc medzinárodné štandardy v súvislosti s rámcom o ochrane osobných údajov rokovaný medzi EÚ a USA pre Spojené štáty a pre ich vládu tu nie je vlastne stimul, aby, aby pracovali v konkrétnom záujme zmeniť zákon o súkromí pre neamerických občanov. A druhá otázka keď ide o správy o transparentnosti, pokiaľ ide o prístup k údajom, nedávalo by zmysel e, na medzinárodnej úrovni to zrýchliť, aby sme naozaj požadovali transparentnosť u prístupu vlád, nejaký rámec k tomu. Neuvažuje sa o tom posunúť to až na úroveň OSN. Mám dojem, že to by bol zaujímavý nápad a tiež pokiaľ ide o medzinárodný dohovor o politických a občianských práv. Aké sú tu posuny v USA, ak sú, alebo naopak e, nič sa tu nehybe, pokiaľ ide e, o možné porušenia práva. Ďakujem. Ďakujeme. Tieň za EKR, e, tieňový za EKR tu nie je prítomný, takže prechádzame ku GUE, pani Ernst. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vašu návštevu. Vnímame to celkom jasne, že nielen my sme tými trpiacimi v tejto celej záležitosti, ale aj vy. E, a tak na e, rozličných brehoch oceánu sme vlastne spojencami situácia, ktorá e, na prvý pohľad vyzerá bezvýchodisková. Ja, to ale, ja v to ale neverím. Mám otázku. Ak e, všetko vnímame celostne, aký je vlastne ten maximálny e, prach, hranica, aby sme naozaj dosiahli skutočnú zmenu, kde je taký najdôležitejší E, bod, od ktorého by sme sa mohli odraziť. Nemyslím teraz zákonodárne v princípe, kde treba začať, aby sa niečo zmenilo. Obávam sa, že tu budeme hovoriť o desiatkách zákonov, ale problém nevyriešime. Kde je teda ten východiskový bod? Hovorili ste o medzinárodnom rámci, o vytvorení medzinárodných štandardov, ale keď kým tam sa dostaneme, musíme zmeniť zmýšľanie, Musíme začať e, rešpektovať e, partnerov, e, uznať, že sú situácie, kedy to treba riešiť, ale niečo sa musí udiať ešte predtým. Potom je tu dohoda o voľnom obchode. Vy ste, pán Rotenberg, povedali, že je veľmi dôležité, Eh, aby sme eh, nielen optimisticky vyjednali takéto zmluvy, ale mohli by ste to vysvetliť presnejšie. Mnohí si tu v tejto miestnosti myslia, že ten, túto dohodu využijeme, vyjednáme pri, eh, v tieto veci ochranu údajov. Vy ste to navrhovali inak, možno by ste to vedeli zdôvodniť. Posledná otázka. Keď americké občania sú, sú vlastne špehovaní Aký je k tomu zákonný rámec? Existujú medzi americkým obyvateľstvom, existuje také pohnutie ako tu, že si teda ľudia hovoria, že takto to ďalej nejde, alebo je to skôr ojedinele, ako existujú reakcie. Veď aj oni si musia uvedomovať, že sú špehovaní nielen Európanie, tak náš problém je vlastne spoločný. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, položím ja otázky za Alde. Už veľmi v krátkosti, pretože otázok mám veľa. V prvom rade by som rada vedela, čo si myslíte o účinnosti e, protiváhy proti, proti, e, proti sledovaní, teda proti ofoja. E, sú tu nejaké hranice. A potom druhá otázka. Všetky tieto programy Eh, hromadného sledovania sú opodstatňované potrebou bezpečnosti. Všetci ju chceme, ako ste zvraznili, ale aké dôkazy máme, že dostaneme za ne tú bezpečnosť? Aké sú dôkazy toho, že, že, že to prináša výsledky, že je to efektívne? Môžeme to nejak preverovať? Sú tie dozorné mechanizmy fungujúce? A potom eh, naopak otázka, máme dôkazy, že údaje sa používajú na účely, ktoré, sa, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou. Máme ten dojem, že sa používajú na iné účely. A potom ďalej nie sú tu ďalšie právne nástroje. Naznačovali ste to. Získať informácie. Viete, sú tu mnohé informácie, e, nástroje na e, právnu pomoc. Prečo nás Američania jednoducho radšej nepožiadajú o informácie, namiesto toho, aby zasahovali do našich databáz? No a posledná, posledné dve otázky o vašich e, spojencoch. Veľmi ma vždy nadchne práca e, pra, e, organizácií pre občianské e, práva v Amerike. Kto sú vaši partneri v Európe? Ja vždy dúfam v, v, v existenciu určitej Európskej e, asociácie občianských práv. E, máte úč- účelnú alebo užitočnú spoluprácu s Európanmi, ako je to napríklad s Brazíliou, ktorá sa Brazília nebola veľmi nadšená e, americkým sledovaním telefonátov prezidenta. Toľko prvé kolo otázok, ja vás poprosím o odpovede a potom bude nasledovať druhé kolo, v ktorom máme 5 prihlášok do diskusie. Najprv však e, teda vaše odpovede, nech sa páči, Mark. Um, uh, Ďakujem pekne. E, budem sa snažiť neopakovať e, sa príliš. Pýtali ste sa vy v aj keď americká vláda je ochotná neustúpiť, e, čo sa týka politických princípov, čo sa týka otázky činnosti ENS, otázky sledovania e, súkromia. Je to naozaj prekvapivá dohoda v celom politickom spektre o tom, že tento program je nesprávny a mali by sa ukončiť e, toto leto člen kongresu v mene konzervatívnej strany. Chýbalo mu iba 5 hlasov k tomu, aby sa úplne ukončilo financovanie tohto programu NSA bolo to hlasovanie, ktoré malo širokú podporu aj republikánov, aj demokratov. Bolo to naozaj veľmi prekvapením. Naplňa ma to nádejou, že aspoň čo sa týka činnosti na strane USA, že e, dôjde k zmenám. Prezident oznámil reformy, kongres organizuje vypočutia, aj akademická obec a jednotlivci sa do toho zapájajú, ale tu je a, a jeden problém a síce, že takéto zmeny nebudú mať nejaký výrazný dopad e, na ten dohľad e, a na to sledovanie, ktoré zamerá zamerané na Európu a to my musíte sa snažiť pochopiť, že pozícia USA voči tejto činnosti sledovania a zmeny, ktoré by um, mohli vzniknúť, um, môžu čiastočne vyriešiť problémy v USA, ale veľmi nepravdepodobne by sa týkali nejakých zmien mimo USA. Uh, Ehm, čo sa týka toho, čo povedal pán Vos a vy, pani predsedajúca, eh, konkrétne k tým návrhom, či by naozaj bolo zmysluplné blokovať eh, tie rokovania o obchode, až kým nebude výsledok eh, vo veci tej otázky tej ochrany súkromia. Myslím, že ak by požiadavky boli naozaj rozumné, a to s cieľom dosiahnuť aj ochranu súkromia, aj dlhodobé zlepšenie obchodu, tie konkrétnejšie odporúčania by boli také, aby ste sa snažili dosiahnuť také zmeny v zákone ochrany súkromia, ktoré by v samotnom zákone poskytli e, ustanovenia ochrany súkromia občanov EÚ. To je všetko. A to do takej miery, aby federálne agentúry USA ak si myslia, že naozaj je nutné zhromažďovať údaje, mali by ste byť uistení o tom, že je dostatočná miera právnej ochrany v štatúte aby to nebolo len predmetom listovej dohody, aby sa zachovala bezpečnosť týchto informácií. Myslím, že toto by bolo zodpovedný prístup. Nemyslím si, že by to bolo nejako radikálne, preto vám to navrhujem a odporúčam. Pani predsedajúca hovorila o významných zmenách, ktoré prebiehajú v súvislosti s smernicou ochrany údajov a nariadením. Veľmi dobrú prácu odvedol pán Albert a jeho kolegovia. Aj my v USA sme volali po implementácii návrhu, ktorý predložil prezident, eh, čo sa týka ochrany eh, súkromia spotrebiteľov. Eh, tento plán oznámil prezident už pred rokom, ale nič konkrétne sa v legislatíve neudialo, teda nemá žiadnu právnu silu, nejako nechráni európskych, pardon, amerických spotrebiteľov. A ak by tam bola väčšia miera tlaku, naplniť e, tento zákon aj skutočnou platnosťou. Myslím, že by sa to prejavilo aj tu v Európe, pretože americké firmy by e, do väčšej miery chránili spotrebiteľov vo svojej činnosti. E, taktiež ste sa pýtali na právne problémy s možnou situáciou, keď bude už právna dohoda v platnosti. Vy si musíte robiť starosti o dodržiavanie, ak napríklad bude plán, ktorý bude predmetom dohody, akýsi plán bezpečného prístavu, toto nemusí byť nevyhnutne zlé. Ak sa bude to plne dodržiavať, ehm, bolo by to lepšie ako situácia, ktorú máte teraz, že nemáte vlastne žiadnu právnu ochranu. E, najdôležitejšie je, aby ste boli spokojní s tým, ako sa bude naplňať takáto dohoda. Pán Brecht sa pýtal na význam transparentnosti údajov. My si myslíme, že toto je jeden z najlepších mechanizmov ochrany údajov a síce e, paradoxne nedovolí ľuďom vedieť o tom, e, čo sa o nich e, zhromažďuje. Nič nepriniesie väčšiu mieru zodpovednosti firmy spoločnosti voči jednotlivcovi ako to, že jedného dňa sa človek môže na nich obrátiť a zistiť, čo presne o ňom majú, ako ste to zistili a ako ich chcete využiť tieto údaje, ktoré o mne máte. Ja si myslím, že transparentná slušná organizácia s akoukoľvek mierou integrity bude schopná odpovedať aj v takejto chvíli. Ale predpokladám, že väčšina organizácií aj súkromných, aj verejných e, nemá. Teda transparentnosť e, je naozaj kľúčová v oblasti ochrany údajov. Pani Ernst správne hovorí o tom, ako tieto problémy vyriešiť. Ja sa snažím zo všetkých síl e, poskytnúť vám nejaké konkrétne odporúčania Vidím tu isté zmeny v legislatíve ochrany súkromia, veľmi konkrétne zmeny, ktoré by boli naozaj veľmi prospešné. Taktiež medzinárodný rámec ochrany súkromia, aj toto by e, veľmi výrazne situácie zlepšila v USA. Pýtate sa, čo robíme? Nuž konkrétne e, e, prehodnocujeme legislatívu, ktorú máme platnosti v tejto súvislosti. Snažíme sa spolupracovať s ostatnými eh, skupinami verejného života, občianskej spoločnosti, snažíme sa stretávať s prezidentom, jeho eh, pracovníkmi, taktiež máme kontakty so súdnictvom, máme nové údaje, ktoré eh, neboli v minulosti k dispozícii. Myslíme si, že aj to nám pomáha. Je tu návrh taktiež vytvoriť post verejného ombudsmana ktorý by mohol zautočiť, e, respektíve zakročiť proti vláde, ak sa bude doniať, že súdy nerozhodujú v súlade s legislatívou. Je celý rad krokov, ktoré sa dajú v USA urobiť, aby sa zvyšila miera zodpovednosti a dohľadu. Toto všetko už prebieha, ale nejako e, výrazne to nemusí zmeniť situáciu tu v Európe. A ešte stručne posledná vec, e, ktorá je aj pre nás veľmi dôležitá, a síce zákon o ochrane súromia a ako prístupe k informáciám. My sledujeme viacero prípadov, čo sa týka konania vlády. Som si istý, že tlak, ktorý vyvolal pán Snowden, e, priniesie väčšiu mieru transparentnosti, bude sa viac verejňovať e, informácií, napokon aj tlačí, pretože tieto informácie sa týkajú činnosti vlády a na to ľudia predsa majú právo, aby o tom vedeli viac. Ďakujeme pekne. Myslím, že je dosť um, zvláštne, že hovoríte o tom, že slušná a transparentná organizácia uh, sa nebude zdráhať zverejniť to, uh, čo uh, zhromažďuje o svojich občanoch. Ja som sa na svoju vládu oblátila a neboli mi poskytnuté tieto informácie. Neviem, aké závery z toho treba teraz vyvodiť. Uh, pani Grant, nech sa páči. Ja sa budem snažiť neopakovať uh, už to, čo povedal kolega Rottenberg. Uh, E, jedna otázka e, sa týkala toho, čo by sa stalo, keby sa to všetko udialo na úrovni firiem ak by sa zistilo, že firma v inej krajine sleduje veľmi pozorne a, aktívne činnosť firmy v inej krajine, e, no samozrejme, bolo by to veľmi škandalózne. E, vidíme, e, čo takéto informácie spôsobujú. E, aj, v súčasnosti, v dnešnom svete, keď sú štáty na od seba veľmi závislé ekonomicky aj v iných ohľadoch. Čo sa týka transparentnosti, do istej miery je to prínosné, ale myslím, že to je príliš málo a prichádza to príliš neskoro. Nemyslím si, že to bude mať nejaký výrazný dopad. Napríklad ten prípad Verizon pred e, rokom e, sa zverejnilo, že žiadali o isté záznamy o svojich klientoch, e, ale nevšetko sa zverejňuje. Vieme o 5-6 niekoľkých, ale nevieme o tých tisícach ďalších prípadov. A ďalej nevieme, ako sa táto situácia vyvíja. Už celé roky telekomunikačné firmy E, sa k tomu nejako nevyjadrujú. Ja sa snažím už celé roky dosiahnuť, aby telekomunikačné firmy e, zverejnili, ako dlho uskladňujú údaje o e, svojich klientoch, napríklad ako dlho uskladňujú textové správy, záznamy o volaniach. A od federálnej vlády som to nedostala, dostala som to iba od malého štátu v Svernej Karolíne, ktorá a konečne zareagovali na túto moju požiadavku a na jednej strane nám dali presný popis toho, ako dlho telekomunikačné firmy uskladňujú tieto údaje. E, naozaj e, to nebolo veľmi zložité poskytnúť takéto údaje, ale telekomunikačné firmy e, toto nie sú ochotné Američanom zverejňovať a to už celé roky. Teda teší ma tento aspoň mierny posun ďalej transparentnosti. Myslím, že to motivuje skôr obava Eh, obchodných eh, záujmov eh, a toho, že sa ľudia obávajú, že sa to bude zneužívať na nejaké obchodné účely, tieto osobné údaje. Čo sa týka FOIA, nie je to žiadna hračka. Sice to funguje, ale nie dostatočne Uvedomujeme si, e, čo všetko sme sa naučili od e, pána Snowdena za posledné tri mesiace a ako výrazne to zrevolucionalizovalo celé naše vnímanie e, ACLU, APEC, FF, TNT. Toto všetko sú organizácie, ktoré žiadajú informácie o konkrétnych základoch takýchto programov sledovania. Nemáme k dispozícii tej informácie a to taktiež poukazuje na to, aká dôležitá bude aj druhá časť dnešného vypočutia. E, čo sa týka toho, čo už naznačil pán Rottenberg, ja si myslím, že nie je veľmi pravdepodobné, že činnosť e, akékoľvek organizácie občianskej spoločnosti v USA nejako výrazne zlepší e, okolnosti ochrany súkromia ľudí v zámori. To súvisí s tým, že nemáme dostatok nástrojov. Ste, že legislatíva USA sa zameriava predovšetkým na ochranu občanov USA a musíme pracovať s tým, čo máme. A, a žiaľ, pravda je taká, že toho nemáme veľa. Ďakujeme pekne. Tým sa dostávame k druhej e, časti e, diskusie. Mám tu 5 rečníkov prihlásených. Ešte by som vás požiadala, aby ste sa vo vašich odpovediach e, vyjadrili aj k tomu, čo som sa pýtala ja na tie konkrétne výsledky, čo sa týka zneužívania týchto zhromaždených údajov. Pani Morvaj, pán Sipel, pán Bronce, pán Peinholzer. Pán a pani Latford sú prihlásení do diskusie. Pýtam sa, či ešte niekto ďalší chce položiť otázku. Ak nie, tak týmto je zoznam rečníkov uzavretý. Pani Morva, nech sa páči, maximálne dve minúty. Még beszélni, annál is inkább. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, chcela by som e, sa opýtať e, na to, čo ma zaujíma po maďarsky, pretože zdá sa, že proti USA sme akoby vyhrali v nezdravej zvarskej súťaži, pretože máme tu vypočutie o porušení práv v Maďarsku a bolo tam o mnoho viac prítomných na tomto vypočutí. A som teraz len prekvapená, aká nízka je účasť na tomto vypočutí, eh, keď eh, sme sa zaoberali otázkou pána Tavareša, tak tu neboli takéto e, početné prázdne stoličky, ani pán Tavareš tu dnes nie je, aj keď on sám je e, veľmi zneteným bojovníkom za e, práva a slobody. Chcem sa opýtať, prečo si myslíte, že je tu taký veľký nedostatok záujmu o tieto porušenia právnych princípov? ktoré majú na starosti USA. Myslíte si, že e, je to akýsi Orvalovský scenár 1984. Čo si myslíte, že je za tým, za týmto rozsielým zhromažďovaním údajov? Prečo e, vláda USA zbiera informácie o svojich občanoch a občanoch EÚ? E to, čo nám hovoria, samozrejme je to lož, že potrebujú tieto údaje na to, aby bojovali proti terorizmu. Každý predsa vie, že toto je lož, inak by nepočúvali rozhovory prezidenta Brazílie. prezidentky Brazílie a počúvali by um, rozhovory na najvyššej úrovni OSN, ak by sa to uh, týkalo iba terorizmu, znamenalo by to, uh, že by aj prichádzali nejaké konkrétne výsledky. Ako podľa vás je teda konkrétny cieľ tohto zhromažďovania údajov? Čo si myslíte, chcú robiť s týmito údajmi? A moja tretia otázka a posledná, ACLU a iné mimovládky. Ako chcete chrániť pána eh, Snowdena? Chcem sa opýtať, kto bude chráti, chrániť eh, pána Snowdena v USA? Ďakujeme pekne. Pani Sipel na dve minúty. Ďakujem, budem sa snažiť byť stručná. Veľmi ma teší, e, že počujem aj zastupcov občianskej spoločnosti USA, že prebieha diskusia o zhromažďovaní údajov. Zachádza to už priďaleko a to aj po skúsenostiach z 11. septembra, keď hovoríte o nedostatku ochrany údajov a ochrany súkromia. Ja sa chcem opýtať, e, na nasledovné. Hovoríte o reakciách vlády, ktorá stiahuje isté rozhodnutia, najmä čo sa týka občanov USA. Myslíte si, že sa to deje preto, že vláda uznáva, že zašla možno priďaleko, alebo je to len akési oznámenie z vášho pohľadu? Je to len niečo, čo má zastaviť túto prebiehajúcu diskusiu. Ešte by ma zaujímalo, či e, by ste vy mali nejaké konkrétne návrhy na to, ako by mala prebiehať táto diskusia, tieto rokovania medzi EU a USA. Súhlasím e, s pánom e, Rotenbergom, že pokračovanie vo vzťahu ako doteraz, ako keby sa nič nestalo, to nepriniesie žiadnu zmenu, pretože ak som vás pochopila správne, áno, občania v USA sú spokojní, ak sa zastaví sledovanie eh, samotných občanov USA, ale nejako im eh, neprekáža sledovanie občanov EÚ. Čo teda môžeme urobiť my, aby sa o tom hovorilo? A súhlasím s tým, čo povedal pán Rottenberg. Jedinou eh, možnosťou je zastaviť tieto rokovania, pretože záujem TTP sa netýka len Európy, týka sa aj USA. Ak teda máte nejaké konkrétne ďalšie návrhy, ako by táto diskusia mohla prebiehať, Európe, ale aj medzi občianskou spoločnosťou mladkami v EÚ a USA. Boli by sme radi, keby ste sa s nami podelili, pán Bronz. Extract... Ako presne NSA získava tie informácie z masového zberu údajov? Ja o tom fakte samotnom nepochybujem, ale zaujímalo by ma, či identifikovali zoznam osob či organizácií, z ktorých týchto údaje berú, alebo mm, to je náhodné. Zaujímalo by ma, ako zvolili týchto ľudí. A do akej miery e, sú americkí občania znevýhodnení e, s bežným nepolitickým kontaktom, ktorý je zaujímavý pre NSA, pretože som si istý, že existuje mnoho aj takýchto prípadov ako sa tá informácia použije. Je len niekde zozbieraná, uložená, alebo prípadne neskôr vedie k nejakej akcii. Na, ako ďaleko je diskusia na úrovni USA, kto naďalej e, posúva tie záujmy pokračovania v dohľade, sú to nejakí lobbysti a má niektorý z nich e, dosah na za, za štáty v zahraničí, čiže znamená to, že tieto údaje by sa mohli transferovať do tretich krajín. Pán minulý týždeň povedal zaujímavú vec, povedal, že problémom dohľadu nebolo samotné využívanie údajov, ale aj to samotné vedomie o dohľade môže mať ďalší dopad. Ľudia tým pádom môžu začať mať obavy a navštevovať isté web stránky a tak ďalej. To môže byť aj skrytý cieľ takéto činnosti. Zdá sa, že niektoré e, tajné služby sa necítia tak zaviazané zákonmi ako zvyšok nás. Obávam sa teda, že akékoľvek zmeny sa nám podarí docieliť, budú mať len malý dosah. A potom je tu ešte jedna otázka. Myslím si, že tendencie by... Ú, účasť by bola e, vyššia, keby schôdze, ktoré boli nastavené na tri rôzne dní, boli zorganizované na jeden a ten istý deň. Ďakujem. Not... Obávam sa, že toto nemôžem vyriešiť a nemôžem povedať, že by sme mali, nemali dostatok meetingov v schodzi. Pán Weidenhofer. Dankeschön. Äh, Chcem sa poďakovať za tieto rozsiahle informácie a tiež o tom, že ste nám povedali i toľko, že očividne v Spojených štátoch že, že tie diskusie vedú k výsledkom, že vytvára sa nové povedomie. A v Spojených štátoch sa situácia zlepšuje, nie však tu v Európe. Mňa by špecificky zaujímalo, kde musí byť tá spolupráca užšia medzi e, poslancami a občianskou spoločnosťou a preto sa teda pýtam, ako v nás v Spojených štátoch vnímajú. Vnímajú nás vôbec, alebo čo by sme my museli urobiť, aby nás vnímali. Na rozdiel od kolegu Fossa si myslím, že musíme e, urobiť kroky, ktoré budú impozantnejšie než to doterajšie. Nemôžeme len veriť, že veci sa zase ukolísajú k dobrému. Už ja v takéto niečo neverím. Ďakujem, že ste hovorili tak stručne a posledná rečníčka na zozname pani Latford. Ďakujem pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakať Marku a Katrin za ich prítomnosť. Naozaj nám EPIC aj ACL, veľmi veľa pomáhajú a preto toto je jeden z hlavných dôvodov, Myslím si, že by nebolo rozumné e, rozdeliť spoluprácu medzi USA a EÚ, pretože máme veľmi veľa spoločných záujmov. Podľa mňa tá otázka nestojí v tom Európa proti Amerike. Ide o občanov a štáty a otázku kontroly údajov. A myslím si, že sa musíme pokúsiť nájsť akýsi inteligentný tlak ako na vlády, tak aj na biznis. Samozrejme, nehovoríme len o NSA. E, v minulý mesiac sme sa dozvedeli aj o britskej GCHQ a taktiež aj o Francúzov. Ja tu nechcem nikoho kritikovať, kritizovať, avšak máme aj máme problém aj na európskej pôde, pokiaľ ide o prehnaný dohľad mm, spravodajských agentúr. Takže dôležité je, aby sme ten tlak akýsim spôsobom ustanovili, bez toho, aby sme si sami po sebe podpilili pod sebou konár. Myslím si, že sa musíme naozaj snažiť k sebe priblížiť a pokúsiť sa taktiež prostredníctvom e, oblasti biznisu, ktorí majú záujem na získavanie informácií a tým pádom musíme sa pokúsiť teraz spolupracovať a tlačiť aj na kongres. Predsednička výboru pre spravodajstvo Senátu spomínala spomínala situáciu týrania zahraničných občanov a tejto chvíli sa mi zdá náročné nájsť na to všetko riešenie, ale chcela som sa teda vyjadriť k tomu, že sa musíme pokúsiť e, tlačiť na Senát, pretože tie zákony neboli dostatočne nápomocné pre amerických občanov. Tie zákony, ktoré sa týkali slobodného prístupu k informáciám. Áno, ďakujem, takže to boli všetky otázky. Možno, že chcete odpovedať v opačnom poradí, než zaznili. Ďakujem. Takže sa znelo tu veľa otázok, pokúsim sa zodpovedať aspoň niektoré z nich. Otázka sa týkala Snowdena a toho, či už e, nastali nejaké prípravy, ktoré by mali viesť k jeho pomoci v USA. Samozrejme, verejne sme menili, že sme naozaj ocenili to, že zverejní údaje o, týchto, zverejní údaje o tomto programe a samozrejme sme pripravení koordinovať obhajobu, pokiaľ táto bude potrebná na úrovni, na pôde USA. Samozrejme sme na to pripravení. Otázka tu zaznela, ako NSA získava údaje z týchto jednotých zaznamenaných údajov, ako, čo z toho extrahuje. Existuje tu viacero programov, kde Samozrejme ide iba o nediferencované zvieranie údajov, niekde sa to týka konkrétneho regiónu či krajiny. Dúfame, že ďalšie vyjadrenia, také ako bolo vyjadrenie pána Snowdena, pretože v tejto chvíli viac a viac ľudí začína poskytovať takéto informácie, nám pomôžu k tomu, aby sme mali lepšiu predstavu o tom, čo sa deje. Zaznela tu otázka toho chilling efektu dohľadu. Samozrejme, toto je niečo, čo treba riešiť. NSA tvrdí, že má právo takéhoto prístupu, avšak my si myslíme, že ľudia budú ochotní hovoriť s organizáciami ako ACLU, pokiaľ sa domnievajú, že ich komunikácia bola e, zachytávaná vládou. Na úrovni ACLU som hovorila s mnohými e, reportérmi a za uplynulých niekoľko mesiacov e, som naozaj stretla veľmi veľké množstvo reportérov, ktorí spontánne povedali, ako sa veľmi báli hovoriť o témach, ktoré sa týkali NSA. Začalo to už predtým, ako Snowden e, poskytol toto odhalenie. Niekoľko reportérov pre malo, e, ich, ich komunikácia, ich elektronická komunikácia bola monitorovaná. Čiže ľudia naozaj otvorene hovorili o tom, ako sa obávali po, vypracovať reportáže na túto tému, pretože sa obávali o svoj vlastný život a práve preto sme naozaj mimoriadne vďační tým reportérom, ktorí o takýchto témach vypracovávajú reportáže, pretože naozaj veľmi málo reportérov má prístup k takému typu dokumentu. Samozrejme, uvedomujem si, že to je veľmi náročná práca, pracovať s takýmito dokumentmi nie je vôbec jednoduché. Potom tu zaznela otázka e, do, dokazov o zneužívaní týchto údajov. Tá otázka je naozaj veľmi náročná, pretože my, ktorí nie sme vo vláde, častokrát nemáme jednoducho prístup k tomu, aby sme zistili, ako sa ten, ktorý typ údajov používa. E, vládne orgány častokrát neposkytujú takýto typ dôkazov, ktoré sú zásadné, pretože tvrdia, že by to viedlo k poškodeniu činností, ktoré sa týkajú braniu e, teroristickým činnostiam a tak ďalej. Nemôžu odhaliť zdroje. Preto sa domňujem, že sme veľmi závislí na niekoľkých konkrétnych členoch kongresu, ktorí majú prístup k takémuto typu informácií, ku ktorým verejnosť prístup nemá. otázka účinnosti týchto problémov, ako sú tieto programy masového zaznamenávania telefonických hovorov, aký to má dopad na ľudí je samozrejme veľmi zásadný typ informácií. Teraz dám slovo Markovi, aby odpovedal na e, ostatné otázky. Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o pána Snowdena, tak som akurát dostal poznámku od kolegu, priateľa, a hrdinu v oblasti občanskej spoločnosti, ktorý bude čítať e, vyhlásenie pána Snowdena v ďalšej časti panelu, takže predpokladám, že budete chcieť ostať a vypočuť si to. Pani Morvaj e, sa položila veľmi zásadnú otázku, prečo sa vôbec zozbieravajú údaje, tak dovolte, aby som vám poskytol svoje stanovisko. Údaje, ktoré sa zozbieravajú na verejnosť, alebo verejne, prispievajú k zrozširovaniu vedomosti, čo je veľmi dôležitá vec, ale údaje, ktoré sa zozbierajú tajne, tak tie sa používajú na kontrolu. A toto je dôvod, prečo moderné demokratické štáty si robia také obavy o tomto tajnom zozbieravaní údajov, pretože to predstavuje moc a kontrolu. Ďalej tu zaznela otázka, prečo sa situácia v USA mení a ja si myslím, že časť odpovede je, že u nás sa vedie naozaj skutočný verejný dialog, ale druhá časť je toho, že Bielý dom taktiež počuje stanoviska lídrov tu z Európy a je tu jasne vyjadrená obava zo strany vlád o dopadoch od počúvania alebo používania takýchto e, kontrol komunikácie, či už sa to týka diplomácie, obchodu a tak ďalej. Naozaj veľmi veľa ľudí na vysokých miestach sa domnieva, že takýmto smerom by vláda sa púšťať nemala a podľa mňa aj toto prispieva k reakcii Spojených štátov. Pán Brown spoložil veľmi veľa veľmi dobrých otázok, ktoré sa týkali toho, čo presne vlastne NSA robí a my sa všetci pokúšame toto vlastne zistiť. Naša organizácia epic.org má veľa zdrojov, katrinsclu.org, e e, tam je veľa informácií, potom v Georgetowne na univerzite sme zorganizovali mnoho konferencií na túto tému tento rok, aby sme si urobili o tom lepší obraz. Podľa mňa najdôležitejšie dokumenty, ktoré najviac odhalili, boli stanoviska sú, súdov, ktoré v tejto chvíli e, vydal súd o o, o dohľadoch a tam je veľmi veľa údajov o tom, ako tieto programy fungovali. A taktiež tieto súdy odhalili porušenia štatútu ústavného práva. Toto práve v tejto chvíli skúmame. Pán Weinholzer sa pýtal, ako v USA vnímame túto situáciu, pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy alebo ich dopady. Ja si myslím, že verejnosť USA sa nedomnie, nevníma tú, tú globálnu dimenziu dohľadu NSA. Samozrejme je tu situácia, ktorá nastala s Brazíliou. Potom tu zaznela otázka, že v Nemecku to boli oponenti Merkel, ktorí o tom hovoria, ale myslím si, že väčšina obyvateľstva ešte stále si o tom toho nie je dostatočne vedomá. Potom tu zaznela ďalšia veľmi praktická prípomienka. Musíme byť veľmi opatrní v týchto politických bitkách. Nesmieme podkopať veci, ktoré sú pre vás veľmi hodnotné a ja si to samozrejme, ja toto rešpektujem. Nedávno tu zazneli obavy aj na strane USA, pokiaľ ide o otázku ochrany údajov. A presne ja súhlasím s tým, že priatelia priateľov nešpehujú je rozdiel medzi vyšetrovaním špionov či ľuďom, ktorí ohrozujú váš štát, alebo rutinným zozbieravaním údajov o vašich spojencoch, vašich priateľoch a kolegov. Obávam sa, že USA zašli až takto ďaleko. Ďakujem. <clears throat> Určite sa e, e, ja si ja sa nepovažujem za hrozbu pre vašu národnú bezpečnosť. Obom vám ďakujeme e, za vaše e, príspevky. Verím, že dostaneme v kontakte s týmto výborom. Ďakujem vám obom. A kým prejdeme k ďalšiemu bloku, chcem zdôrazniť výboru, že e, orgány Spojených štátov boli vyzvané, aby svedčili pred týmto výborom, ale odmietli, dostali sme zo pár listov, e, citujem, hovoria, že ľutujú, že nemôžu po, poskytnúť e, podporu a odobriť e, účasť Spojených štátov na minulé zasadnutie sme pozvali holandské orgány, takisto odmietli, takisto Spojené kráľovstvo pre budúce zasadnutie a čakáme na odpoveď. Ak teda niekto chce kritizovať zloženie a rovnováhu týchto vypočutí, mali by ste vedieť, že každý bol prizvaný, všetky zainteresované strany a však odmietli. Pani Morvaj, rada by som sa Eh, rada by som vyžadala kópie týchto listov, mohli by sme ich zdieľať s našimi voličmi. Ďakujem. Myslím si, že ich možno distribuovať cez sekretariát. Nemyslím si, že by boli tajné. Sú, je tu mnoho tajomstiev, toto však medzi ne nepatrí. Ďakujeme. Teraz pozvem ďalších panelistov, aby zaujali miesta na pódiu. Ďalší blok je e, venovaný aktivitám tých, ktorí e, označujú nezákonnú činnosť tým whistleblowerom. Ich úloha je kľúčová v oblasti e, sledovania, pokiaľ ide o transparentnosť. Vypočujeme si tri svedectvá. Najprv tu bude pán Drake, bývalý vysoko postavený výkonný pracovník NSA, potom cez videokonferenciu pán Víbe, tiež e, bývalý analytik NSA, spojí sa s nami cez videokonferenciu z Washingtonu a potom tu bude pani Annie Macon, e, bývalá e, dôstojníčka služby MI5. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right. Sorry. Okay, we're going to uh, ask each of you to, uh, to do a 15-minute. Teraz máme pred sebou teda blok 15-minútových prezentácií. Prosím, držte sa tohoto času, inak ja sa veľmi technicky nám zasadnutie skomplikuje. Chcem vás teda privítať, pán Drake. Rozbehnite, prosím, e, e, e, rozpravu. Ďakujem vašemu výboru LIBE za pozvanie na tento vypočutie a na tú, e, ďakujem vám za, tú, za riešenie týchto výziev, dopak týchto programov na voličov občanov v našich krajinách. Eh, je tu súvis eh, s tajnými službami, špionáž na vás, vašich občanov, eh, súčasne tvrdiac, že si chránia svoje záujmy. Monitoring, kontrola mimo verejnej rozpravy a zákonu. Len maličké prerušenie. Tlmočníci vás žiadajú, aby ste spomali, inak nie sú schopní tlmočiť. Ja som ako kryptolingvista často počas e, záveru studenej vojny e, lietaval e, lietadlom smer Európy do cieľom bol, bola východná Európa, štázy v, v východnom Nemecku. Nikdy som si nedokázal predstaviť, že Spojené štáty by vlastne použili metódy uh, z štázy, že by sa nimi inšpirovali a že sa obratia takýmito metodami v, pri údajné sledovanie našich záujmov voči vlastným občanom. Otázka znie, či naozaj chceme byť predmetom takéhoto e, súkromného štátu e, dozoru a sledovania. Každý je podozrivý a zákony chraniace občanov sa vlastne vnímajú ako nepoholdaná pravda, obchádzajú sa a opostatnenie pre tieto e, e, kroky sa e, a prístup k týmto údajom. Bohužiaľ, tento režim sledovania sa stal bohužiaľ globálnym systémom, ktorý ďaleko preskročil cieľ sledovania terorizmu a medzinárodného zločinu. Váš výbor má pred sebou výzvu riešenia E, z takéhoto tieňového štátu sledovania, kde sa obmedzujú slobody naš, e, našich občanov, kde sa sila a moc využíva na presadzovanie e, na obmedzovanie suverenity. Tu sa prelomuje dôvera medzi národmi, ohrozuje sa naše, naše mechanizmy obchodu medzi našimi krajinami tu sa používa argument prostriedkov, ktoré sú opodstatnené cieľom a sú tu vlastne e, e, sa tu pre, pre, preháňajú hrozby tí, ktorí by nám mohli ublížiť a zneužíva sa to na prístup k našim údajom v pozadí e, zákulisy. Ak e, národné, e, národné štátne tajné služby sú schopné porušovať medzinárodné dohody a, a e, údaje, ktoré občania e, poskytnú z legitimných dôvodov, stáva sa veľmi zložitým zachovať dôveru v takéto systémy. Samotná suverenita našich občanov je tu v hre práve takýmto aparátom sledovania. Posledné e, odhalenia pána Snowdena ukázali, že na veľkom, vo veľkom meritku sa porušujú práva vlastných občanov za totálnej e, ignorancie e, základných práv z e, priateľených krajín a občanov e, iných krajín ako Spojených štátov. Toto nabúrava vlastne s, e, po, roku, po o, útoku na dvojičky, e, kedy e, dv, som ja ako úradník týchto služieb zistil e, získavania prístupu k digitálnym údajom, telefónnym číslom, e-mailovým adresám, finančným transakciám, kde s, e, sa to e, používa na, e, e na sledovanie, kde sa flagrantne porušujú práva dané ústavou, Spojené štáty zneužívajú svoje, svoje, svoju moc voči vlastným občanom. Svojvoľné rozhodnutia na najvyššej úrovni spo- e, vlády Spojených štátov. Takéto kroky neboli potrebné, pretože existovali legálne alternatívy. za využitia e, najlepších inovácií v Spojených štátoch a súčasne chrániať záujmy občanov. Hovoril som priamo o, s e, riadiacimi zložkami NSA a potom e, som sa stal oficiálne whistleblowerom, kde sa odhalili výrazné výra, vý, príklady podvodov a zneužívania išlo o viacero miliónov dolárov. Bolo to sledoval som všetky pravidlá ako whistleblower, kým eh, sa to dostalo do konfliktu s mojou prísahou eh, voči ústave v roku 2006 som sa obrátil na tlač a opierol som sa o americkú ústavu, pokiaľ ide o zneužívanie e, podvody a mimoústavné dozorné program, e, programy sledovania. Skôr než by sa riešila nelegálnosť, e, vláda so mňa urobila cieľ výrazného vyšetrovania, úniku informácií a podrobili ma výrazným odvetným opatreniam a moje, takisto moje pracovné e, miesto ako e, štátneho úradníka. Dostal som sa na čierny zoznam. A e, došlo k zrušeniu mojho bankového konta, moje úspory, dôchodkové úspory, takisto druhá hypotéka na môj dom. E, boli, čo ja som poskytol ako whistleblower, boli naozaj e, zaražajúce, mrazivé zistenia. Priama forma politickej represie a cenzor, e, cenzúry. Tieto e, mimoústavné kroky sú stále op, e, op, op, opierajúce sa len o neopodstatnené e, tvrdenia Napriek tomu sme v období, kde sa tu uh, často sú to, je to považované za špionáž, trestné činy v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Ja som robil všetko, čo bolo v mojich silách, aby som mohol obhajovať práva amerických občanov a suverejnosť jednotlivca, tak veľmi porušovaná vlastnou vládou, pričom neboli dôvody tak konať. Jedine ako obhajoba eh, príklonu k tej povestnej eh, tmavej sile Ja som naozaj e, zverejnil údaje, pretože som videl nespravodlivosť, ilegálnosť v rámci, v rámci NSA. Umiestnili ma, podriadili ma potom od e, sledovaniu e, v roku 2007 zo strany FBI a o dva a pol roka som bol obvinený za už Obamovej vlády s hrozbou 25 rokov v uvezení, 35 rokov v uväzení. Sú to sy- symptómy rastúcej sily po, eh, po útoku na dvoječky, eh, útoky na eh, súkromie, slobodu prejavu. Vláda zistila, čo len potrebovala o mne a zmenili ma na nepriateľa štátu. Stal som sa prvý stíhaný whistleblower po 10 e, ročiach od Daniela Ellsberga v zmysle zákona o špi- špionáži, ktoré ale bol zameraný, mal byť naproti špionom, nie whistleblowerom. kedy sa e, tajne a bez povolenia osob sledujú údaje. Dozor E, sledovanie vlády takéhoto rozhovoru sa skrýva za rúškom e, e, tajomstva. Vtedy práve občania musia začať bdieť, čo asi im prinesie budúcnosť, keď ich vlastné slobody sa odoberajú v mene národnej bezpečnosti bez ich súhlasu. Strach za takýchto hrozieb vytvára klímu ako unifikovaný dôvod hrozby proti národnej bezpečnosti. Môj trestný prípad e, je zo strany vlády, ktorá neustále e, viac v rozpore s ústavou. Takáto vláda, ktorá sa stáva vlastne národným bezpečnostným štátom, je e, dôkazom e, alarmujúcej zmeny proti demokracii. E, ako povedal e, Montesquieu, žiadna tyrania nie je horšia ako tá, ktorá sa podru- deje pod rúškom zákona. Možno povedať, že vláda chce mňa a ďalších dať do svetla reflektorov v rámci oveľa väčšej kampane proti whistleblowerom. Spojené štáty v takomto útoku e, e, takýto útok je ešte prekonaný veľkosťou toho, čo sa teraz snažia skryť. Je to najväčší program e, masového sledovania, napádanie internetovej bezpečnosti bez súkromia a ochrany údajov nie je možný život e, jednotlivcov spoločnosti. Deje sa to tajne a systematicky. Ak by sme aj zobrali NSA za slovo, boj proti terorizmu, určite nezbierajú e, toľko koľko, e, údajov. Vlastne prekrútili demokratickú paradigmu. A každého súkromný život sa stáva vlastne ekvivalentom e, súkromného vlastníctva vlády. Ukladanie v zmysle budúcej potreby e, údajov, e, ktoré sú, čelia hrozbe trestného stíhania. pripomíname si tu 70. roky a to, čo sa môže stať v režime, čo sa využíva ako Eh, ohro, eh, omluva na ohrozenie osobných slobod. Snaha kombinovať odpor bez ohľadu na to, ako súkromne sa to dialo, takéto sú kapacity technológie. Ľudia v Spojených štátoch by, si mali uvedomo- by sa mali brániť under the guise of protecting its own citizenry, conduct mass dragnet surveillance. Uh, celý zvyšok sveta uh, e, musí, uh, e, každý sa vere, e, verejne treba pre, pre, preveriť transparentnosť a leg, právnu zodpovednosť porušovania ľudských práv, zhromažďovania a prejavu treba pres, usvedčiť vládu z nesprávneho konania a e, masívneho e, sledovania. Dúfam, že váš výbor posúdi, posúdi e, právo pre celú EÚ, kde musia byť využité kódovacie technológie. To, čo teraz vidíme na globálnej scéne, vytvára e, E, masové sledovanie a porušovanie predpisov. Ako chcú členské krajiny sa chrániť takého, proti takémuto e, režimu sledovania? Takisto obchodné záujmy a nielen osobné údaje. Je potrebné e, bolať po zodpovednosti nadnárodných firiem, ktoré vytvárajú infraštruktúru, ktorá vyvoláva potrebu dohľadu nad e, obchodnou činnosťou. E, teraz je naozaj potrebné e, sledovať aj obchodné kanály. Neustále je totiž možné, že pani prezidajúca prerušuje opakovanie rečníka, aby prispôsobil svoj prejav schopnostiam a reálnym možnostiam tlmočníkov. Vychádzam tu z toho, čo e, sa stalo mne osobne. Na záver by som povedal, že som mal šťastie, že som sa nedostala do väzenia pretože som povedal jasne a pravdivo to, e, čo robia mocní. E, takéto narušenie práv jednotlivca e, je žiaľ svedectvom o našej momentálnej dobe. Žijeme obklopení digitálnym plotom, pričom sa sleduje nielen naše pohybovanie, ale taktiež je tu snaha vedieť aj to, čo myslíme, to, čo si myslíme a čo cítime a čo vlastne tvorí podstatu nás ako ľudských bytostí. Ďakujem. Thank you very much for that statement. Ďakujeme pekne za toto vyhlásenie. Máme tu teraz e, e, videospojenie s pánom Bíbem, e, ktorý bol kedysi analytikom NSA. Dobrý deň. Vážený pán predseda výboru LIBE, Srdečne vás zdravím z Washingtonu. Je, je pre mňa veľkou e, cťou e, vystúpiť dnes do e, tomto vašom vypočutí, pretože ochrana súkromia je dôležitá pre všetkých jednotlivcov. Legislatíva hovorí o jedinom spôsobe ochrany súkromia všetkých slobodných ľudí. Naplňame veľkým smutkom, že tu v USA Niektorí jednotlivci zohrávali významnú úlohu v zmene americkej ústavy a to takým spôsobom, ktoré e, sme nezaznamenali už viac ako 100 rokov. Mám teraz na mysli tú štvrtú novelizáciu ochrany e, súkromia všetkých e, amerických občanov, pričom táto štvrtá úprava požaduje, aby sa zdôvodnil E, takýto krok, a to pravdepodobným dôvodom, e, prečo by sa mala porušiť sloboda jednotlivca. Namiesto toho NSA postupne začína meniť e, formuláciu tohto e, zákona, pričom bývalý riaditeľ NS a Michael Hayden sa vyjadril, že operatívne znenie tejto štvrtej legislatívnej úpravy nebolo pravdepodobným spôsobom, e, ale odôvodneným podozrením. Hayden e, predniesol toto rozlíšenie preto, aby NSA oslobodil od nejakého obvinenia, aby mal slobodnejšiu ruku v posudzovaní toho, čo môže byť v záujme rozviedky v dôsledku tragických udalostí 11. septembra od vtedy sa rozširujú praktiky NSA v sledovaní a pomáhajú v tom americký kongrese. Je to kongres, ktorý e, oveľa radšej povie áno v mene americkej e, národnej e, bezpečnosti, aby namiesto toho, aby vykonávala svoje povinnosti Um, dohľadu nad slobodami. Tie technické vysvetlenia iba prinášajú väčšiu mieru zmetku a nejasnosti a kongres sa napokon kapituloval, keď sa neskôr ukázalo, že NSA zhromažďuje informácie o Američanoch. NSA tvrdila, že toto porušenie bolo náhodné a nie úmyselné. Teraz vieme vďaka pánovi Snowdenovi, že e, to bolo nesprávne tvrdenie, že to bola jednoducho lož. E, keď e, USA porušili takéto súkromie dvaja bývalí a vážení eh, rediteľia NSA odstupuje zo svojich funkcií a vyjadrili sa k tejto veci eh, veľmi ostro. Budem teraz časočne parafrázovať eh, z nového článku, ktorý to popisoval. Um, mal byť predmetom vojenského súdu. To bolo vyhlásenie jedného z týchto bývalých rediteľov a prezident Bush by eh, mal byť eh, taktiež predmetom súdneho konania. Ehm, New York Times eh, pred niekoľkými týždňami taktiež zverejnili v memorande o tomto rozhovore, že ehm, jeden z týchto pánov bol taký nahnevaný, keď si uvedomil, že sa hovorí o ešte stále utajených skutočnostiach a nedokázal eh, držať eh, na úzde svoj hnev. Prečo bol tento generál taký nahnevaný? Preto, že tak ako všetci ostatní um, uniformovaní úradníci, e, zložil prísahu, aby chránil ústavu USA pred všetkými nepriateľmi, aj zahraničnými, aj domácimi, pretože prijal túto prísahu naozaj s plným vedomím a pretože ako hlava NSA urobil všetko, čo mohol, aby všetci zamestnanci dodržiavali, a to veľmi prísne, e, prvý príkaz NSA. A síce nesmie sledovať konanie občanov USA bez e, súdneho rozhodnutia. A e, taktiež bývalý riaditeľ admirál Bobby Rainman sa vzal funkcie, pričom bol jedným z najvýznamnejších manažérov v oblasti rozviedky a taktiež sa vyjadril k zákonu z roku 1988 o sledovaní veľmi e, ostro kritizoval Heidnova porušovanie legislatívy a vyjadril sa, že v legislatíve sa údajne hovorí, že sa to nemôže um, to urobiť, povedal Hayden. Nemôže sa urobiť nič, na čo nemáme povolenie. Hovorilo sa vtedy o akejsi etike na úrovni NSA a pritom tam bolo plne uh, zakorenené, že sa musí uh, konať v zmysle zákona a ak je to potrebné, je treba zákon zmeniť. Hayden nechcel zmeniť zákon, chcel aby sa zmenila interpretácia zákona a urobili tak na ministerstve spravodlivosti USA. Neurobil to najvyšší súd a, a nebolo to s povolením amerických občanov. Teraz by som eh, chcel krátko popísať eh, na niektorých, eh, niekoľkých stránkach PowerPointovej prezentácie, ako vďaka dnešnej technológii nie je možné nejako vyvažovať bezpečnosť ani slobodu nie je potrebné obmedzovať e, žiadne aspekty slobody, aby sa získala bezpečnosť vďaka analýze toho, čo sa e, často označuje názvom e, veľké dáta. Na prvej stránke je definícia obsahu. Ako viete, táto diskusia o ukrajinskom dohľade o sledovaní obsahuje dve kategórie údajov, a síce metadáta a obsahy. Zvážte prosím a pozrite sa podrobnejšie na tieto príklady. Pani predsednička prerušuje rečníka. Máte vo svojich zložkách túto prezentáciu. Eh, vážení kolegovia, a prosím, eh, pozrite sa na ne v papierovej forme, inak to nie je veľmi čitateľné na obrazovke. Pokračuje rečník. Spomeniem teda niekoľko príkladov obsahu. Teda obsahmi môžu byť obsahy rôznych bordových dokumentov, alebo obsah e-mailu, alebo obsah e, telefónnej konverzácie. Toto sú príklady obsahu, pričom metadáta e, sú e, popismi obsahu, napríklad keď telefonujete, mm, voláte na isté telefónne číslo a telefónne číslo, z ktorého voláte, aj na ktoré voláte, sú príkladmi takýchto metadát. Takéto e, dáta nazývame adresnými, napríklad e, e-mailová adresa, ďalej e, vaša identita na Twitteri, na Facebooku a tak ďalej. Toto všetko sú adresy a toto sú príkladmi metadát. Ďalej predmety Um, e-mailov, ktoré popisujú obsah týchto e-mailov. Toto všetko sú metadáta, ďalej je všetky mená, osôb, miest a veci sú metadátmi. Ďalej je eh, popisné čísla vozidiel sú taktiež metadátmi, taktiež informácie, ktoré popisujú fotografie, ďalej eh, veľkosť fotografie v pixloch, eh, v centimetroch, v bajtoch. Toto všetko sú príklady metadát. Ďalej na ďalšej stránke mojej prezentácie vidíme program Tracking Bob. Chcel som vám predniesť niekoľko príkladov hrozby. V USA sa obsah nesmie zverejňovať bez toho, aby na to bol súdny príkaz, ale metadáta sú k dispozícii a tie si môže preskúmať ktokoľvek podľa zákonov USA. Hrozba spočíva v tom, že vďaka metadátam za každým, keď sa človek dotkne e, nejakého elektronického informačného systému, nechá za sebou stopu. A tieto stopy e, sú záznamy, ktoré sa môžu zhromažďovať a môžu tak robiť tí, ktorí chcú vykonávať elektronický dohľad. A môžu sa e, časovo zosúľadiť tak, že sa to môže potom e, priradiť e, k presnej hodine a k dňu v kalendári. E, tento váš krok, ktorý ste vykonali v elektronickom systéme, tento program Tracking Bob začína zhruba o 6 ráno a končí zhruba o 22.37 večera. Vidíte tu príklady tých elektronických transakcií, ktoré tento Bob, táto príkladná osoba, vykonáva. Ďalej teraz prejdeme na stránku nezákonné využívanie súkromných informácií. Táto priesvitka nesie názov e, oddelenie agentúry e, pre liečiva. E, je to veľmi nová informácia. Vidíme tu dve stránky pravidel, ktoré dodržiava táto agentúra a Vidíme tu vlastne, že informácie NSA používajú aj iné agentúry, vládne agentúry USA, na to, aby plnili svoje zodpovednosti a povinnosti. E, v tomto prípade tejto agentúre ide o predovšetkým trestnú činnosť, ktorá súvisí s predajom a užívaním drog a podobne. Keď sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, nezákonné využívanie súkromných informácií, vidíme e, tu oddelenie e, pre e, špeciálnu činnosť a tu sa zakrýva zdroj informácií. Ak bol niekto obvinený v právnom systéme OSA, znamená to, že stratí akúkoľvek nádej voči svojim obvinovateľom, pretože sa niekto nedozvie, odkiaľ tieto informácie prišli, ak prišli od NSA e, pretože je príkaz e, zahamliť zdroj informácií, aby to vyzeralo tak, že tieto informácie vyplynuli z bežných vyšetrovaní e, FBI alebo nejakej inej agentúry. Ďalej masové zhromažďovanie telefónnych metadát v USA O tom hovorí prípad Najvyššieho súdu z roku 1979 Smith proti Marylandu. Poukazujem na tento prípad, pretože na tomto je založený celý systém sledovania a síce, že sú k dispozícii úplne voľne všetky metadát. V tomto konkrétnom prípade išlo o zlodeja a jeho obeď. Zlodej zatelefonoval svojej obeti, aby obťažoval. Polícia dostavila e, nahrávacie zariadenie, aby mala dôkaz e, o tomto telefonáte a potom na súde použili tento dôkaz ako zdroj toho, že použil telefonát na to, aby obťažoval svoju obeď. Vláda e, vtedy sa vyjadrila, že jednotlivé použitie metadátov umožňuje masové zhromažďovanie týchto metadát. Je to naozaj logický skok, ktorý ja vôbec e, nechápem a nepodporujem ho. A niekto v mojom okolí ešte stále sa to bude musieť e, skúmať na súde. V roku 1979 nikto nedokázal predvídať, že celý náš svet e, a náš každodenný život bude úplne zaplnený elektronickými rôznymi zariadeniami, transakciami, či už ide o platenie dielničných poplatkov, elektronické bankovníctvo, používanie kreditných kariet a tak ďalej. E, ďalej je štvrtá úprava ústavy USA hovorí presne toto. Právo národa na bezpečnosť e, aj v ich domoch, dokumentoch a skutkoch proti nejakým neodvodneným e, prehľadávaniam a zhabaniam sa nesmie porušovať a žiadne povolenia sa nesmú vydávať iba eh, v prípade pravdepodobného eh, podozrenia, a ak to bude dôvodnené prísahou alebo ehm, svedčením, najmä ak sa tam bude presne popisovať miesto, ktoré sa má prehľadať. Nechcem eh, nejako nič konkrétne vrchovať, ale predpokladám, že mnoho legislatív vo vašich členských štátoch v tejto veci hovorí veľmi podobné veci. Sú tu požiadavky o faktické informácie, a kde naozaj skutočne odvodnené podozrenie um, danej osoby z trestnej činnosti, e, teda nesmie sa vychádzať z nejakých e, dohadov alebo nevedeckých e, poznatkov. Ešte posledná vec, ktorú sa chcem s vami podeliť, táto prísvitka nesie názov Sústreďme sa na analýzu 1 stupňa, 2 stupne um, oddelenia Počítačové systémy sú hrozbou nášho súkromia, ale ja si dovolím tvrdiť, že tie isté nástroje sa môžu stať aj útočnými na zachovanie súkromia. Analýzy sa môžu vykonávať bez toho, aby sa vôbec niekedy porušili práva jednotlivca. Vidíme tu na príklade osobu eh, menom John Doe, ktorý býva v Kalifornii, a vie sa o ňom, e, že je to zlý človek, e, bude terorista alebo e, zločinec alebo niečo podobné a má kontakty s iným subjektom, ktorý je uznačený žltou farbou údavne, údajne a žlté bodky na tomto diagrame sú podozrivými, nie sú nejako dôkazne obvinení. A tento človek, John Dole, má kontakt s týmito podozrivými pričom e, tieto e, komunikácie sú zakódované. Ich e, kontakty, ich prepojenia sú známe, ale nemáme žiadne identifikačné údaje, iba nejaký číselný kód alebo niečo iné sa používa na to, že tam existuje takýto kontakt, ale nevie sa presne, s kým takýto kontakt je. Mm, toto sa dá vďaka softveru urobiť, nie je potrebné zverejňovať identitu nevinných ľudí v takýchto kontaktoch. Na tomto príklade vidíme, že analýza by mohla e, podrobne sledovať kontakty e, tohto Johna Dowa, ak by sa ukázalo, že niektoré metadáta naznačujú, e, že ide o vinu alebo možnú vinu jedného z tých žltých bodov. Potom by sa tieto informácie podozdali e, súdu, aby sa tam overili, aby sa získalo povolenie zverejniť e, totožnosť týchto žltých bodiek, s ktorými sa komunikuje. Pochopte prosím, že e, to neznamená, že sa môže takáto vec posunúť súdu. Väčšina z kritérií, ktoré by súd označil ako pravdepodobné príčiny, na odhalenie totožnosti sa môžu zadefinovať v softvéri, v počítačovom systéme. Nazýva sa to často systémom biznis pravidel. Je to proces, ktorý môže zadefinovať súd, teda kritéria zadefinuje e, a určí súd. A potom e, sa to môže preniesť na takýto konkrétny prípad e, a príjme sa automatické rozhodnutie v priebehu mikrosekúnd, e, rozhodne nedošli ako v priebehu sekúnd, ak by sa používala takáto technika. Teda takýto druh e, e, postupu by chránil totožnosť jednotlivca. Pani rečni, predsednička prerušuje rečníka. Prepašte, musíme to ukončiť, pretože musíme dať ešte priestor poslancom na otázky. Mám veľmi nepríjemnú úlohu sledovať rečnícky čas všetkých vystupujúcich aby bol ešte priestor aj na diskusiu. To bolo veľmi vhodné načasovanie, pani predsedajúca, pretože ja som vlastne skončil už. Okay, I feel embarrassed now. Okay, we're, uh, colleagues, I, I propose that uh, for... A tak prepašte, to vám mrzí, že som teraz zasiahla. Kolegovia, v prípade, že máte otázky, poprosím, uh, položte ich pánovi Výbemu teraz, pretože riešime to prostredníctvom web streamingu. Uh, E, myslím, že aj pani Morvaj sa prihlásila, ale chcela, myslím, položiť otázku pani Drekovi, takže ak dovolíte, e, chceli by sme sa venovať najprv pánovi e, Výbemu. Pán Vos z EPP, predpokladám, že tá otázka bude položená v angličtine. Pokiaľ s tým bude problém, prosím, dajte nám to na vedomie. Otázku položím v Nemčine. Mám otázku týkajúce sa vyhodnotenia údajov. Mňa by zaujímalo, keďže sme tu na misii, ktorá sa týka vlastne e, zisťovania faktov, mňa by zaujímalo, či vyhodnotenie tých dát, ktoré ste urobili, či to bolo len na obranu proti nebezpečiam, alebo všeobecne to boli hospodárske, či sa to dialo z hospodárskych a politických dôvodov. budeme brať otázku po otázke. Môžete zodpovedať na túto otázku? V Spojených štátoch charta NSA im umožňuje vyšetrovať otázky týkajúce sa spravodajstva akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o zahraničné ciele, čiže nie ciele zo Spojených štátov. Toto majú zaručené chartou a tá sa potom v skutočnosti istým spôsobom dolaďuje a to už je potom otázkou jednotlivých dohôd s jednotlivými štátmi na celom svete. Niektoré tieto dohody existujú sú nastavené prostredníctvom partnerstva a niektoré nie. A samozrejme existujú rôzne typy dohôd či o, a otázka rozsahu zdieľania informácií závisí práve na takýchto dohodách. Ďakujem pekne. Teraz pán Albrecht zo strany Zelených. Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád opýtal, nakoľko ste predpokladali zadržiavanie metadát A nakoľko myslíte, že sa to rozšírilo aj na prístup do databáz do spoločnosti, ktoré sa nenachádzajú v USA? Áno, to je vynikajúca otázka, ak dovolíte, odpoviem na ňu takto. V dnešnom svete nezáleží až tak na tom, kde sa tie dáta nachádzajú, pretože pokiaľ je to miesto napojené na web, na internet, tak potom sú tie údaje prístupné organizácii či agentúry. Jediná vec, ktorá zabraní tomu prístupu, sú buď protokoly alebo softvery a taktiež chránené brány či kódovanie. Preto sa domnievam, že ochrana údajov, kdekoľvek sa tieto nachádzajú, má spočívať v e, enkryptovaní týchto údajov a ten kľúč ktorý slúži na ich e, rozkľúčovanie by nemal byť v rukách organizácií alebo agentúry, ktorá sa venuje dohľadu. E, ten kľúč by mal byť mať mu nejaký neutrálny orgán alebo e, súd. A mali by sme sa zabezpečiť, že tie algoritmy na dekryptáciu takýchto údajov nie sú prístupné komukoľvek, kto si praje k tomu pristúpiť. Čiže áno, bolo by dobré, aby tie dáta boli a enkryptované v nejakom spriateľenom mieste. Áno, to je pravda, ale ešte stále je tam riziko hackingu alebo útoku použitia iných technik. Čiže je dôležité nastaviť bariéry, ktoré zabránia takémuto prieniku. Ukázal som vám na poslednej priesvitke techniku, ktorá sa týka prepojenia údajov. To však neznamená, že zachovávanie údajov, ktoré nie je prepojené, ktoré by sa nemalo týkať ochovania údajov, ktoré nie je pre, prepojené s teroristickou činnosťou. Údaje by mali byť vyťahované, e, používané od prípadu k prípadu. Takýto prístup by sme volili ideálne my. Ďakujem, v tejto chvíli tu nie je nikto za ECR. ECR, pardon. Ďakujem len veľmi stručne. Povedali ste, že že zdroje sa e, zahmlievajú, aby sa vlas, že sa vlastne nedá zistiť, že NSA alebo e, tieto pramene, že kto ich vlastne predstavuje. Mohli by ste presnejšie e, odprezentovať, aké to má dopady na občanov? Um, yes. Uh... Samozrejme pokiaľ organizácia, spravodajská organizácia, ktorá sa venuje dohľadu, si robí svoju prácu tak, ako by sme chceli, tak to nie je problém. A je nám samozrejme jasné, že musia chrániť svoje zdroje a metódy. Tieto, tieto prvky treba chrániť, aby sa nám podelo zachovávať tajomstva. Tá tajnosť činnosti. Avšak pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú alebo sa používajú mimo toho, čo pokrýva charta organizácie, a v Spojených štátoch my máme tradičnú bariéru medzi spravodajstvom a presadzovaním, spravodajskými službami a presadzovaním práva. A tá bariéra tam bola na schvál, aby sa na mne rozširoval policajný štát, ktorý by zneužíval údaje. Avšak obávam sa, že to je práve to, čo teraz vidíme. Vidíme tu obrovský náraz policajného štátu, štátu dohľadu a zvýšené využívanie tajných informácií agent, štátnymi agentúrami. A máme tu teraz príklad. E, videli ste ho na jednom z dvoch priesvite, kde sa hovorilo o oddelení špeciálnych operácií agentúry pre e, farmaceutika a drogy a práve o tomto by bolo treba hovoriť. Ako to vplýva na občanov, keď idete na súd tak neviete, že ste boli obvinení kvôli tomu, že sa použili údaje, ktoré váša vláda neschválila. Neschválila ich použitie na tento účel. Čiže vy ako občan máte rešpektovať e, pravidlá, ktoré táto vláda nastavuje, avšak tieto neboli rešpektované. A presne takéto tajné používanie je zastrašujúcou aktivitou, ktorá môže podkopať a ohroziť naše občianské práva a slobody v tejto oblasti. Ďakujem. Mám tu ešte jednu otázku od spravodajky pani Morvej. Buďte prosím stručná, máme naozaj málo času. Ďakujem. Pán vybe, vy ste bývalý vedúci analytik NSA. A ako by ste zareagovali na tých ľudí, ktorí hovoria v poriadku? Takže existuje to zber údajov, avšak potrebujeme to kvôli našej vnútroštátnej bezpečnosti. Chceme bojovať s teroristami e, prostredníctvom práve tohto zozbieravania údajov. A otázka číslo 2. Chcela by som... Áno, viem, že to už zaznelo, ale chcem to počuť od vás. A teda tá druhá otázka. Pokiaľ viete, Kde boli údaje, ktoré ste zozbierali od pánov ako tento pán Bob na vašej priesvitke? Kto tie údaje použil a za akým účelom? Je jasné, že neboli totižto použité na protiteroristické účely, čiže kto a ako použil tie údaje, ktoré boli zozbierané na rozkaz NSA a o čo tam išlo? Áno, ďakujem za otázku. Organizácia, ktorá uskutočňuje elektronický e, dohľad z hodnotných dôvodov nepotrebuje všetky tieto údaje. Budú potrebovať možno prístup k niektorým z týchto údajov, kdekoľvek už sa tieto nachádzajú. Avšak, ako som už povedal, musí to byť založené na pravdepodobnej príčine, čiže ten proces má spočívať v nejakom vstupe, do sveta dát či metadát a zameranie by malo byť určené na tie osoby, ktoré sú potenciálne zaangažované do kriminálnej činnosti. Zoberte si napríklad stránky džihadistov, či ľudí, ktorí sú zaangažovaní do islamistickej radikalizácie, či ľudí, ktorí diskutujú o predaji narkotik a podobné záležitosti, ktoré sa dajú nájsť na webe, čiže sú to údaje, ktoré sú verejnosti prístupné, tak to sú vaše, tak povediať, štartovacie body. Avšak pokiaľ ide o body, ktoré som ja uvádzal, tak nepotrebujete všetky údaje na svete, aby ste mohli sledovať práve takéto typy vzťahov, ktoré tá ktorá osoba má s ďalšími jednotlivcami na svete. A práve to by mal byť zámer vašej e, spravodajskej analýzy. Čiže, ako som povedal, nepotrebujete dostupné všetky údaje, aby ste boli úspešní. Potrebujete akurát relevantné údaje, z ktorých budete tak povediať štartovať, ako som uvádzal v tom prípade John Doe. Takýto typ e, údajov potrebujete. A teraz ste sa spýtali, kde sú tie údaje v prípade Boba. Môžu byť e, už buď v telefonickej firme, či e, na internetových stránkach, môže sa nachádzať vo svete obchodu. Veď si predstavte e, to množstvo údajov, ktoré sa nachádza v dnešnej dobe na internete. Takže kdekoľvek tie údaje sú, možno ich získať vďaka súdnemu príkazu, e, ktorý vydá e, právny orgán, ako je napríklad súdca, alebo podobné spôsoby. Čiže opäť, nepotrebujete mať všetky údaje, zapracovať ich do obrovskej databázy a spoliehať sa na to, že možno jedného dňa ich budete potrebovať. Prepačte, pani Morvaj, naozaj nemáme čas a ja by som sama chcela položiť otázku v mene liberálov a potom možno otvoríme druhé kolo otázok. Takže mám dve otázky. Hovorili ste o etose a NSA. Pán Drake hovoril o ústave a mne prekvapilo by ma niečo, keby nie, o niečom podobnom hovorila pani Mašon neskôr. Hovorili ste, že ste pracovali v istom ústavnom kontexte. A čo sa teda stalo? Prečo ste sa rozhodli vystúpiť, kritizovať NSA a upozorniť na tie činnosti. A taktiež aj iní ľudia majú takýto pocit, že by mali kritizovať a cítia sa bezpeční, že mm, myslíte, že majú pocit, že môžu toto urobiť a myslíte si, že by tá otázka dekryptovania údajov by mala byť mm, na súdny rozkaz? Takže, prvá, takže odpoved na vašu prvú otázku. Prečo som ja kritizoval, prečo som sa stal whistleblowerom? Bolo to z dvoch dôvodov. Ja som bol svetkom korupcie a nesprávneho, e, nevhodného riadenia v rámci NSA, pokiaľ išlo o významné programy spravodajstva. Jedným z nich sa nachádzal aj v správach, volal sa Trailblazer pok za, za čas, e, keď bol riaditeľom NSA Michael Prezes. A viem, že v, tej časti, v tom čase sme vedeli, že tento program nebude fungovať, pretože e, nebol dostatočne dobre vystavaný. Toto sa častokrát vo veľkých organizáciách stáva, kedy sa tie dobré um, myšlienky zatlačia do úzadia proste, e, inými myšlienkami. Napríklad ide len o väčšie zmluvy, ktoré prinesú väčšie komerčné e, záujmy a môže sa stať, že to ovplyvňujú ľudia, ktorí majú prepojenia na tieto firmy. Takže niekedy sú toto naozaj problémy, ktorým musíme čeliť. A potom ďalší dôvod, prečo som sa rozhodla kritizovať, že môj Viny, môj kolega, obdržal informácie, že NSA bola nelegálne zozbierávala údaje a sledovala údaje, na ktoré nemala právo. Najmä sa to týkalo údajov, ktoré mali súvis s občanmi USA. Prepašte, aká bola vaša druhá otázka? Pýtala som sa, či iní ľudia majú pocit bezpečnosti, či sa neobávajú vystúpiť a kritizovať. Nie, nie, ľudia sa necítia bezpečne. Určite existujú ďalší, ktorí by radi vystúpili takto na verejnosť, ale pretože majú zamestnanie a ich príjem je závislý od vlády, obávajú sa tak uskutočniť. Čiže je to naozaj veľmi nepríjemná situácia potlačovania informácií, ale určite existujú ďalší ľudia, ktorí by radi takto vystúpili. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste boli s nami, že ste reagovali na otázky z pléna a želám vám všetko dobré. Trošku teraz e, meškáme a poslednou rečníčkou je pani Mašon, bývalá spravodajská dôstojkyňa MI5. Áno, ďakujem pekne, som rada, že taktiež môžem Eh, hovoriť pred týmto výborom, budem hovoriť o prípade spravodajských agentúr v, Spojených, v eh, Spojenom kráľovstve a potom, čo sa deje s whistleblowermi v Spojenom kráľovstve. A taktiež dúfam, že budeme mať príležitosť diskutovať dnes popoludní na tieto témy. Pre tých z vás, ktorí nevedia, ako funguje spravodajské služby v Spojenom kráľovstve, tak majú viac ako 100 rokov a prvých 80 rokov svojej činnosti oficiálne ani neexistovali. Naši členovia parlamentu nemali právo klásť otázky, aby zistili, čo tieto služby robia. A čo skoro potom, ako boli založené, po roku 1911 boli prvé zákony o bezpečnosti, kde sa hovorilo o zákaze e, zverejňovania informácií. A pokiaľ by ste porušili tento zákon, čelili by ste uväzneniu. A tento zákon ešte stále platí. Peter Wright, ktorý je veľmi známy spisovateľom v oblasti špionstva, sa vyjadroval na túto tému. V 80. rokoch bolo veľmi veľa prípadov whistleblowerstva a práve to je kľúčom toho, o čom chcem hovoriť aj dnes prvom rade tento zákon bol aktualizovaný zákon o e, udržiavaní tajomstva. V e, prípady 80. rokov poukázali na to, čo existovalo predtým, čiže niekto, kto chcel uviezť informácií, e, ktoré chcel oznovať nezákonnú činnosť, tak mohol robiť, pokiaľ to bolo vo verejnom záujme tejto chvíli je to nastavené tak, že pokiaľ ste bývalým spravodajským dôsledníkom, automaticky porušujete právo, pokiaľ hovoríte o svojej práci s kýmkoľvek, kto nepracuje vo vašej agentúre. Avšak takisto v roku 1988 tento e, zákon reguloval prácu MI5, aby toto bolo trošku demokratickejšie. A potom MI6 taktiež bola zapracovaná do zá, zá, zá, zákone o spravodajských službách z roku 1994, kde sa nastavuje v parlamente výbor, ktorý má mať dohľad nad prácou spravodajských agentúr. Ale tento, tento výbor bol vlastne e, bezmocný, pretože mohli skúmať len politiku, financie a e, riadenie a ako sa objavali ďalšie škandály, nedokázali vlastne uh, zistava, z, z, uh, predvolať predstaviteľov uh, tajných služieb a preskúmavať obvinenia zo zločinov. To je trajší právny rámec v Spojenom kráľovstve a je ironické, že tu diskutujeme o Británii, te, eh, v Spojenom kráľovstve teraz, keď eh, sa pozeráme teraz na odhalenie NSA, sú vlastne spolupáchateľmi v tejto aktivite. 90. rokoch som bola v MI5 a bolo dôležité e, zaviesť všetky tieto zákony, keď som začala pre nich pracovať. To bola najzlomovejšia e, doba za ich existenciu. Poprvýkrát boli e, na správnej právnej báze po udalostiach v New Yorku 11. septembra práve sa objavili tieto zistenia. Videli sme toľko vecí, ktoré sa za 6 rokov v MI 5 počasnej činnosti diali, že sme e, boli e, rozhodnutí e, rezignovať na svoje funkcie a stať sa informantami. Jednoducho nám povedali, aby sme sledovali príkazy, posluchali príkazy a nesnažili sa sabotovať činnosť. David Shaler a ja sme sa rozhodli naozaj informovať o množstve zločinov, ktoré sa objavili a tieto veci sa v, práve počas našej činnosti e, eskalovali. Ľudia, ktorí e, vlastne mali byť na druhej strane, mali tajné informácie o ministroch, o špionoch, e, boli tu informácie o ľavicových novinároch, nevinní ľudia boli vo väzeniach, keď sa kde MIF 5 by ma, bolo malo informácie o ich nevine, ale zadržali ich pred procesom MI5 vlastne klamalo e, pre vládu, aby sa sakryli chyby vlády. To bolo rozhodujúce pre nás, preto sme dali výpoveď. Bolo tu tiež financovanie e, teroristických krokov, ako napríklad plánovaný atentát e, Kadáfiho. Bolo to nelegálne v zmysle britských zákonov. My sme sa nemohli ďalej prizerať týmto krokom takmer nás e, trestne stíhali v zmysle zákona za to, že sme zverejnili údaje. Takže boli sme vlastne osamotení ako Snowden a vlastne sme sa e, rok skrývali vo Francúzsku. A ďalšie dva roky sme tam žili v exile, pretože MIP 5 sa nás snažili e, stíhať. E, David samotný bol až dvakrát vo vezení nakoniec. Mm v roku 1988 a potom druhýkrát, keď sa dobrovoľne vrátil do Británie pre súdny proces. E, odsúdili ho a e, uznali vinným v roku 2002. Veľmi e, zlé zážitky, naše výhľadky na ďalší spokojný život a kariéru. David vo vození, ja som bola zatknutá jeho brat a jeho dvaja najlepší priatelia boli zatknutí novinári a takisto ehm, čelili hrozbe stíhania. Bola to pre nás i pouč- poučenie, čo to znamená žiť v neustálom stave možného sledovania. Viete, že nemôžete mať e, súkromné mailové či telefonické konverzácie v súkromí vlastného domu, v vlastnej spálne E, a takisto tlak je vyvíjaný na vašich e, priateľov, aby na vás podali informácie. Takto sme museli žiť po mnohé roky. Čo bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ako média, ktoré v podstate mali brať na zodpovednosť tých špínov, môžu byť takisto e, právne kontrolované. Sú tu páky v Spojenom kráľovstve, kde sa, ktoré sa môžu použiť na médiá a umlčať ich tak ako to bolo v prípade s e, Snowdenom. Jednoducho e, verejné e, certifikáty o verejnej imunite. Takisto je tu zákon o terorizme, na základe ktorého sa môže, môže hroziť s novinárom. Umlčuje sa takto legitímne diskusie, ako v prípade Snowdena. A v neposlednej miere nie, nie sú to len informátori, ktorí sú stíhaní, ale aj e, e novinári môžu byť stíhaní na základe odseku 5 e, zákona z roku 1989 o informátoch, ak je to hrozba pre národnú bezpečnosť, keď informujú o prípadoch, ktoré im povedali informanti, e, tak ako je to dnes v Rusku. Takže je to naozaj trošku zmetok. Je tu e, predpis o e, dozore Máme tu e, výbor pre, o informáciách a dozore, ale naozaj je bezmocný a mnohé príbehy, ktoré sa objavili za posledné 10 ročie, ukazujú, že e, špioni e, pripustili, že klamali pred týmto výborom, pretože môžu, pretože tento výbor nemôže si vynútiť tieto otázky. Demokratic, otázka demokratického dozoru E, ministerstvo by malo podpísať teoretický zatýkač, ale bohužiaľ, keď vidíte e, zo strany politikov sumáre, e, sumári prípadov tajných služieb, ukazuje sa, že získavajú potrebné A Takisto je tu tzv. paušálny zatýkač a to vidíme pri GSHQ William Hague povedal, že je to samozrejme nelegálne a je, je tu dozor nad uh, e, ISA. Ale to je veľmi uh, zahmlená právna, uh, právny základ, pretože tu sú naozaj zatýkače, sa podpisuje každých 6 mesiacov na miliardy komunikácií. To nie je naozaj efektívny dozor. Prečo je teda uh, whistleblowing byť informantom dôležité v Spojenom kráľovstve? Nemáme písanú ústavu, uh, a v konečnom dôsledku e, najlepšie právne e, e, chránené, chránené e, e, informácií a tajných služieb. Máme tu určitú takú skupinu vo, vnútri, ak vám prikážu nespochybňovať e, etické otázky, tak tí, ktorí majú pochybnosti, často e, odchádzajú a tí, ktorí ich akceptujú, sú povyšení. Napríklad e, obvinenia MI5 a MI6 eh, z týrania po udalostiach v New Yorku 11. septembra. Týranie samozrejme neetické a eh, v 70. rokoch sa to bolavo poučilo Severné Írsko. Ale po 11. Eh, septembri sa uzavrelo toto toto to, to, myslenie, tá, tá vlast, se, s, e, samotná oligarchia v rámci toho systému. Opätovne o, o, sa objavilo týranie, takže e, takéto informáctvo môže byť veľmi cenný, cenný, cenná kontrola. V Spojených štátoch si myslím, že Obama e, využil zákon o špionáži na to, aby sa snažil stíhať e, informantov počas svojho, e, e, svojho úradu viac než iní pre- predchodcovia. Je to podľa mňa v rovo silnom rozpore s prístupom k skutočným špionom. Pa- pamätáte si ten, ten okruh špionov, ktorý bol odhalený v Spojených štátoch? v roku 2010, ktorí boli vydaní bez stíhania e, podľa tohoto zákona e, Rusku, ktorý sa ale paradoxne používa na prenasledovanie práve e, informantov. Myslím si, že ich dnes týchto informantov potrebujeme, pretože tu je narastá miera štátu sledovania, to globálne sledovanie, ktoré sa vynása, vynára kont, ukazuje kontúry po odhaleniach Snowdenových, napríklad zoznamy CIA e, e, podozrivých, ktorí majú byť zabití, e, na ktorých majú byť spáchané atentáty, invázie, invázie do suverených krajín na základe pochybných, pochybných informácií alebo priamo lží. Všetky tieto veci si želajú väčšiu kontrolu, transparentnosť a zodpovednosť iba s takýmito kľúčovými aspektami môžeme čakať väčšiu mieru spravodlosti. No a moje e, v tejto súvislosti odporúčania v diskusii. Potrebujeme právnu ochranu informantov a v Spojenom kráľovstve potrebujeme e, zmysluplné, e, zmysluplný parlamentný dozor, skutočný parlamentný dozor, parlamentný výbor, ktorý bude volený parlamentom, nie menovaný premiérom, ktorý bude mať e, E, plnohodnotné právomoci, aby tu boli právne, legálne kanály, ktorými by sa to realizovalo. Aby sa to nespájalo so zločinmi špionov. Potrebujeme tiež zdôrazniť skutočnosť, že tento výbor e, by mohol vykonávať skutočnú a efektívnu e, prácu vyšetrovania všetkých informácií, plné vyšetrovania, zbieranie dôkazov, reformy a e, zločiny, ak sa zistia, musia byť potrestané. V tomto štádiu je veľmi jednoduché e, pre špionov skryť sa a klamať. A tak by si to navrhovala určite v Spojenom kráľovstve. Potrebujeme právna definícia, čo je to vlastne národná bezpečnosť. Zákon to momentálne ne, nevymedzuje Musíme chrániť národnú bezpečnosť a e, často to budú špioni zamieňať s národnými e, záujmami e, podľa článku 10.2 Európskeho dohovoru o ľudských právach. To nebude môcť umožniť útoky na informantov. Potrebujeme právne definovanie a pochopenie. Chrániť národnú bezpečnosť znamená, že treba chrániť aj integritu a budúcu existenciu vašeho práva, štátu. Je to E, e, často, keď sú ľudia v uliciach, je to traumatizujúce, ale nie je to hrozba národnej bezpečnosti. Jeden z tých návrhov e, na základe dôkazov, ktoré predložil Duncan Campbell asi pred desiatimi rokmi, ktorý treba opätovne otvoriť, to bola výborná príležitosť pre Európu vytvoriť si štruktúru informácií a vymanenia sa z americkej hegemónie a chrániť svojich občanov a tiež zabezpečiť, aby Spojené štáty rešpektovali Európsky dohovor o ľudských práv a naše štandardy v našich komunitách, v našich krajinách. A záverom snáď potrebujeme tiež e, technologické politiky, ktoré nám umožnia chrániť naše štáty, e, teda chrániť nás, keď nás nechránia naše štáty. E, ak sa e, informačnými a komunikačnými e, sieťmi nedokážeme chrániť, môžeme sa brániť ako občania, e, vyčleniť sa z korporátnych amerických softwarových systémov a poskytnúť vlastné alternatívy. Prečo to všetko robíme my ako informáti? Potrebujeme slobodné médiá, slobodný internet, ak to nebudeme mať, ak nebudeme môcť píšať, písať, čítať a Eh, načúvať. Žijeme naozaj, v, eh, sme v potenciálnom riziku. Fungovanie v súkromia v našich životoch, to neznamená, že, eh, že môžeme sa rozprávať. No, je veľmi, veľmi, veľmi demotivujúce a deptajúce, keď viete, že vás počúvajú, ale súkromné komunikácie to sú základom, oporou E, proti e, štátom e, sledovania, extrémistickým štátom, ako vnímanie nárast nárast tej nacistickej strany Golden Dawn v, v Zlatý úsvit v Grécku, tak už treba povedať, že nie je tu rovnováha medzi súkromím a, a, a bezpečnosťou. Čo, často používajú špioni práve toto, ale my potrebujeme tú rovnováhu medzi súkromím a bezpečím. To je naozaj plnohodnotná dichotomia. Je dôležité, aby sme neboli dominovaní potenciálne nepriateľskými eh, veľmocami. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujeme. Teraz dávam možnosť uh, otázkam na uh, pána Drakea a pani Mašon. Uh, bežným postupom, ak chcem byť uh, praktická, sme vo výraznom časovom sklze. V prvom rade chcem poinformovať spravodajcu, že pravdepodobne vašich 10 minút na záver stenčíme na jednu minútu. Mentálne s rečníkov tiež pripravím na tom, že v tom ďalšom bloku vás požiadam, aby ste boli ešte stručnejší, než ste asi plánovali. Sme naozaj v sklze. Um, Moraes, Pán Moraes má slovo. Ja svoje závery naozaj si ušetrím. A možno, že mám takú mondénnu otázku vzhľadom na intenzívnosť týchto príspevkoch, ale jedna z tých dôležitých vecí v našom, našej správe bude pochopiť, e, aký priestor je tu filozofický a praktický pre e, informantov, kde E, sa nachádzate aj kde vlastne môžete povedať to, čo hovoríte. E, smernica 19, o ktorej hovorí Obama v amerických skúsenostiach. Už viem, že vy hovoríte, že e, to informantom vlastne neposkytuje žiadnu bázu, ale mohli by ste nám vysvetliť, čo to znamená, čo dáva Eh, informantom vnútornú možnosť povedať niečo na základe eh, amerických eh, orgánov. Ak nedáva, tak nám povedzte, kde sa môžu, môžu vidieť títo informanti, bývalí zamestnanci NSA, môžu vidieť určitú bezpečnosť. Znamená to, že tu nie je vlastne právny, právny rozsah pre ich ochranu a čo to znamená pre nás tu v Európskej únii alebo v členských krajinách. A pre Spojené kráľovstvo a ten príklad odtiaľ by som povedal, že mm, to nesúvisí s tým, že nemáme písanú ústavu, pretože máme veľa príkladov, kde je písaná ústava a takisto je nedostatok národnej e, štátnej kontroly informácií pre e, informantov v členských krajinách. Nemáme jednoducho parlamentný dozor pre jednotlivé členské štáty EÚ je tu nedostatočná ochrana. Takže v určitej podrobnosti by ste ako vnímali tú, tú ochranu, ktorú môžeme tu v Európskom parlamente odporúčať našou správou. Ďakujem, požiadam všetkých rečníkov, aby sa naozaj držali dvoch minút maximálne, prosím, dokonca e, e, kratšie, pán Voc za EPP. Rád by som zase hovoril v Nemčine. Samozrejme, že všetci eh, hľadáme rovnováhu medzi bezpečnosťou eh, súkromnej a ochranou súkromnej sféry. Podľa môjho chápania eh, sa tu snažíme zistiť, do akej miery pri týchto obrovských e, množstvách e, údajov, ktoré sa sledujú, sú vôbec prítomné právnoštátne e, otázky. Pýtam sa teda, tie zozbierané údaje sa prevažne využívajú aj na to, aby bez príslušného poverenia sa vyhodnocujú a použijú a či tieto dáta sa naozaj využívajú na hospodárskú špionáž alebo iba na politickú špionáž a nie len na e, obranu proti nebezpečiu a rizikám. Máte znalosti o tomto? Ďakujem za stručnosť. Teraz pán Albrecht. Ďakujem za to, že ste dnes tu. Je pre nás veľmi dôležité vypočuť si vaše pohľady a to je prvá otázka, e, ktorú chcem položiť, to je veľmi dôležité, aký je vlastne rozsah, ktorý ste vy vnímali e, e, neodôvodnené zadržiavanie údajov zo strany týchto štruktúr. Pre nás by bolo dôležité vedieť, do akej miery sa to dialo v tom čase a tiež v MI5. To by nám pomohlo e, pochopiť, čo sa vlastne deje. A druhá časť otázky by bola, hovorili ste o dozore, e, parlamentnom dozore. Ako vy vnímate e, možnosť efektívnej realizácie tohoto? To je veľká otázka, na ktorú hľadáme odpoveď tu v Európskom parlamente. Ak máte odporúčania týmto smerom, to by ma naozaj potešilo takisto ochrana informantov. Možno by ste mohli povedať e, všeobecne, čo si o ochrane údajov. Nikto za EKR. Teraz GUE pani Ernst. Ďakujem pekne. E, naozaj rešpekt, e, že ste dnes tu. Je to pre nás veľký deň. Treba to zdôrazniť. Rešpektujem to dve otázky, ktoré ma celý čas e, zamestnávajú. Prvá otázka, aká je možná aká parlamentná kontrola, že je to určitý výbor, ktorý by mal byť nezávislý. Aké je to potrebné na, ak, na európskej úrovni a na národnej, čo by sme reálne mohli urobiť. A druhý bod, ktorý ma samozrejme najviac zamestnáva, čo musí čo musí byť e, zákonne zakotvené, aby sme chránili informantov, na akej úrovni. Tu som si mnohé prečítala z toho, čo ste nám dali, pokiaľ ide o odporúčania. Tiež ešte o ochrane. Pre nás je to určitá červená línia pre ďalšie diskusie o ochrane údajov. Tu sa musí výrazne čosi udiať a ja vás prosím, aby ste nám tu k tomu poskytli nejaké podnety. Ďakujeme pani Ernst. A posledná otázka v mene Alde zase e, odo mňa. Nuž, naozaj ma šokovala tá terminológia, ktorú ste použili, vojna proti informantom. Ak poč- počúvate pozorne, je to vlastne vojna proti demokracii. Ak nefungujú mechanizmy dozoru či transparentnosti, tak potom informanti sú jedinými, jediným nástrojom, ktorý nám ostáva. E, prepačte, že používam na vás výraz nástroj, aby nám ukázali, čo sa deje. Akékoľvek je to neuveriteľné E, sú, sú, tu, sú tu naozaj e, tajné služby, ktoré si tu hrajú e, naozaj hru ako len chcú. Sú tu očividne stále ľudia, členovia tohto parlamentu, ktorí nazvali informantov zločincami, ktorí majú byť odsudení a ľudia, ktorí to povedali, tu dnes prítomní nepotrebovali sa dostaviť ale čo by ste povedali tým, ktorí povedia, že informanti sú zločinci a tieto programy sú tu na našu ochranu? Sme naivní my, alebo títo ľudia e, vážne nepochopili vec? Druhá otázka. Orgány ako kongres, alebo teda britský parlament, či iné národné parlament, prečo vlastne akceptujú, e, že ich vodia za nos? Prečo to akceptujú? Zdá sa, že tu existuje štát v štáte. Ak predstierame, že sme demokraciou a veríme, že máme morálnu autoritu poučovať zvyšok sveta, preto e, parlamenty nefungujú. Prečo si nevykonávajú svoje práva dozoru a kontroly? Tomu jednoducho e, nerozumiem. Znáť mi budete vedieť odpovedať. Začneme snať pánom Drejkom. In terms of whistleblower protection, I'll... Čo sa týka ochrany informantov, e, tu by som e, to odovzal svojou kolegyni. E, tá by sa k tomu mohla neskôr vyjadriť. Čo sa týka môjho prípadu, vtedy bola legislatíva veľmi obmedzená. Ja som nemal veľmi veľký hlas na svoju obhajobu. K tomu sa vlastne nedá nič viac povedať. Čo sa týka zadržiavania údajov, a princípov právneho štátu, nuž e, podľa legislatívy USA e, sa to vychádza z povahy tej štvrtej úpravy. E, je na to potrebné miesto prístažné vyhlásenie na to, aby sa vôbec povolilo takéto zverejňovanie vláda rozhodla, že bude zadržiavať a až neskôr bude prehľadávať zdroje. A hra, a tá hranicou je teda to hľadanie miesta. A taktiež ide o presné predmety, ktoré chcú zadržať pri, tomto, pri tejto prehliadke. Čo sa týka priemyselných, finančných alebo iných druhov špionáže. Myslím, že to zverejňovanie, ktorého som sa v tlačí, je jasným dôkazom toho, že sa využívajú informácie na základe tajných prístupov aj z nich dôvodov. Bolo to jedno z takých veľkých tamstiev, ktorým to ne, nikto nehovoril. A síce, že e, rozviedky, aby chránili alebo zabraňovali terorizmu a iným činnostiam, um, a na to používali takéto informácie a pýtali sa, na čo by sa mohli e, tak niečo použiť, no, že si len tvrdíte e, na no, špionáže, sledovanie. Myslím, že do roku 2008 e, som vedel o tom, že vzniká program PRISM. To bolo vlastne pokus americkej vlády uzamknúť všetko to, čo bolo predmetom sledovania v predchádzajúcich dvoch rokoch a zákonne to taktiež opatriť e, a zabraniť zverejňovaniu. E, agentúra NSA mala neobmedzený prístup bez e, toho, aby v tom legislatíva bránila k k akýmkoľvek druhom údajov, ktoré si želali vrátane všetkých telefónnych záznamov tých najrozšľahlejších firiem Ehm, tie zverejnenia Edwarda Snowdena sú vlastne len dôsledkom eh, toho obrovského rozsahu, ktorý sa stal vlastne už normou v dnešnej dobe. Čo sa týka dohľadu, a hovorím to trošku aj ironicky, ale my máme skôr výbory pod dohľadu, podhľadu nemajú žiadnu dôveru, iba niekoľko senátorov v USA je ochotných eh, postaviť sa za ne. A súčasťou toho je aj to, že je v hre ehm, neuveriteľné eh, neuveriteľné sumy, sumy peňazí, eh, ide tu o rôzne spolky súkromných firiem s vládou. A otázka dohľadu je naozaj veľkým zdrojom príjmov. Nede tu len o veľké firmy, ktoré predávajú firmy za zisk a taktiež poskytujú tieto peniaze vláde a nerobia to zadarmo, verte mi. Vojna demokracii, e, to je naozaj je veľmi kritický spôsob popisu situácie. Vlastne o to tu napokon ide. Ide tu o podkopávanie základov demokracie a e, jedného dňa sa niečo e, musí zmeniť, e, ak budú tajné e, zákony, tajné súdy, tajné stanoviská, tajné dôkazy, tak samotná demokracia je výrazne ohrozená. Dejiny nie sú nejako zhovievavé. Ja by som teda vyzval všetkých zúčastnených, aby naozaj zvážili to, čo je nevyhnutné na ochranu dôslednosti a integrity vašich eh, národov, ale predovšetkým eh, jednotlivých občanov. To, čoho sme svedkami, je náhrada princípov právneho štátu. Toto je nahradené diktátorskými eh, praktikami a ja vidím, že už len vychádzajúc z dejín tohto kontinentu by ste si mali uvedomiť, čo e, sa môže stať, e, keď e, niekto žije v diktátorskom alebo až fašistickom svete. Pani Mašon, ja sa budem snažiť byť čo najstručnejšia. Zdá sa, že sa tu opakujú isté veci, tak ich spojím aj v odpovediach. Poprvé, ako môžeme lepšie chrániť informantov, ako zvýšiť dohľad, eh, čo by bolo potrebné do budúcna, na to, aby sme lepšie chránili informantov v EÚ. Myslím, že vytvorenie parlamentných, ale naozaj významných parlamentných výborov, ktoré budú eh, môcť eh, skúmať a vyšetrovať mm, prípady podozrenia. Toto by bol dobrý prvý krok. Musia si získať mm, istú vážnosť tým, že budú veľmi zodpovedne pristupovať k takýmto povinnostiam. To bol veľmi dobrý prvý krok. Ďalej môžeme sa pokúsiť inštitucionalizovať istú väčšiu mieru ochrany e, informantov. Napríklad v Veľkej Británii je zákon z roku 1988, ktorý sa zameriava na ochranu informantov. Isté, že e, inteligenčná spravodajská agentúra je z tohto vyňatá, takisto ako je vyňatá aj je z, do zákona o slobode na, inf- na informácie. A ďalej, dokonca aj špionážne agentúry pripúšťajú, že sú tri e, druhy e, tajomstiev prebiehajúce e, operácie, ktoré by mohli byť tým e, poškodené. Ďalej e, e citlivé e, um, operačné techniky a v Veľkej Británii dokonca nemôžeme používať eh, odpočúvanie telefónov, pretože je to údajne tajné. Až takýto absurdný môže byť zákon. A eh, ďalej, po tretie, eh, nezverejňovanie mien. To je úplne samozrejme. Ich vedomosti a identita sa musí chrániť Občan však na druhej strane musí mať niektoré informácie k dispozícii predtým, ako pôjde k voľbám, predtým, ako sa rozhodne, komu dá svoj hlas, kto je ochotný a schopný ho vhodne chrániť. Máme teda vo Veľkej Británii zákon z roku 1989, pričom v ňom chýbajú niektoré veľmi významné prvky na ochranu informantov. Ehm, lejbristi kedysi hlasovali proti e, tomuto nastoleniu týchto ochranných prvkov e, v legislatíve. Toľko teda k národnej úrovni. Ešte, ak dovolíte, e, krátkosti k tej úrovni Európskeho parlamentu. Možno, ak by tie národné orgány dohľadu zlyhali, mohol by sa zvoliť nejaká cesta odvolania, tak aby informant z ktorejkoľvek krajiny sa môžol, mohol odvolať na tento akýsi európsky orgán, aby sa celá vec preskúmala a vyšetrila, aby nešiel do väzenia. Čo sa týka e, vojny proti demokracii, máte úplnú pravdu. Myslím, že e, tie napätia sú veľmi dobre známe. Je to napätie, ktoré prináša so sebou internet, e, šírenie digitálneho povedomia a taktiež na druhej strane je tu moc ktorú si uvedomujeme. Všetkých zaujíma dianie na úrovni NSA aj eh, britského ekvivalentu. Za posledných 10 až 15 rokov vidíme, že chcú čoraz viac ovládnuť náš súkromný život, eh, chcú vedieť, eh, prečo sa stretávame, aké sú naše stratégie. Myslím, že toto je jedna z posledných príležitostí pre Európske spoločenstvo naozaj postaviť sa tomu a povedať, že si to neželá. A podľa mňa to je možné. Viem, že ste tu mali aj technicky zdatnejších expertov, ale ja vám hovorím, že sa to dá. Môžeme sa e, vzdať e, tohto akéhosi amerického systému internetu. Môžeme vytvoriť aj naše vlastné systémy, naše vlastné pracovné miesta, aby sme sa chránili pred e, tou hrozbou zo Spojených štátov, pretože hlavnou úlohou Európskeho parlamentu je predsa chrániť občanov EÚ. Teraz by som sa ešte vydala k tomu, či sme zradcami Mm, isté, že niektorí nás označujú zo zradcov. Ja by som rada, keby tí, tí ľudia tu dnes boli, e, pretože by som chcela, aby sa k tomu vyjadrili. Ja som podporovateľkou toho, aby sa zaviedla zmena v legislatíve. Ja som chcela mať prácu, ktorá bude um, zachraňovať životy. A práve táto motivácia ma viedla tomu, že som chcela poukázať na e, nekalé praktiky. Chcela som chrániť oficiálne tajomstvá tak som to robila v minulosti a tak to budem robiť aj v budúcnosti. Ale nechcela som podporiť neoficiálne tajomstvá a zločin. A to je jediné, čo sme kedy s Davidom robili. Nemali sme však k dispozícii e, právnu ochranu. Ak by sme vychádzali z predkladu zákona, tak by sme túto ochranu mali a David nemusel ísť do vezenia. Uh, Ľudia, ktorí pracujú v MI6, ktorí financovali v 96. Al-Qaidu v Líbii, nikto ich na policii nevypočúval, nikto ich neobviňoval zo sprísahania a nečelili ani obvineniu, ani nemuseli ísť vezenia, ale informant, ktorý na to poukázal, ten musel. A ďalej je tu ďalší prípad, kde sa poukázalo, na zabíjanie nevinných e, civilistov z helikoptéry. A ten, kto na to poukázal, bol obvinený a pritom páchateľ, pilot tej helikoptéry obvinený nebol. Ďakujem pekne, ďakujeme za to, že ste prišli, mm, za to, že ste nám e, poskytli svoje svedectvo. I, think that's an endorsement of... Myslím, že ten potlesk, eh, potlesk naznačuje podporu, ktorú ste si získali eh, svojim vystúpením. Je to naozaj veľký kompliment. Eh, buďte si istí, tu nás sa často netlieska. Prepáčte, pani Morvaj, ešte jedna otázka ostala nezodpovedaná. Ale prosím, pani Vorvaj, naozaj veľmi stručne, neskôr pán Brons. vyhlásenie pána Drakesa, že 11. september e, e, bol iba si zámienkou, e, dokazuje, že funkcia tohto odpočúvania je vlastne taká, že sa vychádza z domnelej hrozby. Chcem sa opýtať, do akej miery by v iných agentúrach je želanie sledovať ešte predtým, ako vznikla táto zámienka, odhalili ste, že kroky, ktoré boli piaté proti vám, za to, že ste poukázali na činnosť NSA. A chcem sa opýtať, či sa to e, použilo aj e, oproti nejakým iným e, nepriateľom politickej triedy, a, alebo taktiež dôvodov, ktoré nejako nesúviseli s týmto sledovaním. Pani Mašon, vás by som sa chcela opýtať, ako sa používajú údaje. Hovorili ste o ministroch a myslím aj novinároch, ktorí sú predmetom sledovania. Myslíte si, že sú vystavení aj hrozbe že príde svoju funkciu. Ak by sa to zverejnilo, pán Hajek prijavil ochotu spolupracovať s bezpečnostnými službami. A chcem sa opýtať naozaj veľmi opatrne, či tak urobil dobrovoľne, pretože niektoré jeho kroky by ho mohli vystaviť do veľkému riziku, aby som to povedal jemne. Myslíte si, že bezpečnostné služby po Veľkej Británii používajú informácie taktiež e, z širších politických dôvodov? Bez hľadu na riziko bezpečnosti, myslíte si, že je tu želanie chrániť politické záujmy bezpečnosti služieb, alebo e, je tam nejaký širší politický program a ak áno, tak čí program to je? A myslíte si, že je absurdné pýtať sa, e, čo by sa stalo, keby e, nejaký blázon sa dostal k moci? Myslím, že akákoľvek vláda, ak by bola vystavená takémuto pokušeniu, tak by neodolala. Pani Morvaj, prosím naozaj veľmi, veľmi stručne. Neviem celkom presne, prečo by som mala byť stručnejšia ako ktokoľvek iný, veď tu predsa skoro nikto nie je. Každý mal dve minúty, tak aj ja budem mať eh, dve minúty, ak dovolíte. Najzrejmejšia otázka je, ako vôbec môže slnko výjsť po vašich odhaleniach a po odhaleniach pána Snowdena. Ale teraz by som sa bátila eh, k konkrétnejším to nám spomenuli ste, pán Drejk, e, že e, vám to pripomína akési zhromažďovanie údajov národní e, štátnej služby v DDR. Už zrejme nikto nepochybuje, že komunizmus socializmus bol diktátorstvom a že neváhali použiť akékoľvek nástroje na to, aby dosiahli to, o čo im išlo. To je vyhlásenie, ktoré je už akceptovateľné. Ale myslíte si, že je v dnešnej dobe ešte nejaký diktatorský režim? Je to o mnoho menej politicky korektné vyhlásenie. Myslíte si, že sa dá hovoriť o diktátorstve? A ak áno, tak to sú tými diktátormi, sú to USA alebo sú to nejaké nadnárodné veľké firmy, bankári, alebo či je to nejaké spoločné úsilie spolu s politickou silou? a či je to diktatúra e, toho 1% nad 99%. Hovorili ste, že všetko začalo e, v roku 2001, e, 11. septembrom, ale bol to ešte aj prípad Echelon, to bolo pred rokom 2001. A chcem sa ešte opýtať, čo vám dalo silu, aby ste absolvovali všetky tie príťaže a príkoria, ktoré ste museli prežiť, pani Mašon? Urobili ste to všetko e, pre naše dobro. Pán Drake, najskôr, ak dovolíte, nech sa páči. Ja by som e, najskôr začala tou poslednou otázkou. Zaznamenal som si na Margo ochrany ústavy pred 20 rokmi e, som sa zamýšľala nad tým, ako chrániť ústavu. E, vychádzalo to z myšlienky na druhej strane Atlantiku. A ja, e, tak ako pani Mašon, nechcel som nejako porušiť suverenitu jednotlivca, občana našej krajiny. Mm, toto je vlastne kľúčové preto, prečo som e, sa tomu postavil. A mám mnohí kolegov, ktorí urobili také isté gesto ako ja, boli v podobnej kríze svedomia ja som si zvolil takýto krok eh, pre budúcnosť. Nemohol som sa len tak prizerať eh, tomu, čo sa deje, pretože to bolo v rozpore s mojimi princípmi. Urobil som tak preto, respektíve vedel som, že sa vystavujem veľkému riziku a snažil som sa ostať súčasťou eh, systému tak dlho, ako sa len dalo, ale potom sa to už nedalo. Čo sa týka štázy, Áno, je to diktatúra, je tu rozhodne veľká sila na úrovni súkromných firiem, ale ja by som to skôr nazvala akousi jemnou tyraniou. E, problém s technológiou je v tom, že e, nie je až také ťažké vďaka modernej technológii e, vykonávať takýto proces sledovania. Čo sa týka ďalšej otázky k NSA, NSA sa dostali k internetu až dosť neskoro. Nemysleli si, že tam je niečo, e, čo by stalo za to, aby vedeli. Nemysleli si, že tam sú nejaké tajomstvá. To sa však výrazne zmenilo v rokoch tesne pred 2001 rokom, 11. septembrom. A čo sa týka toho prechodného týmu e, v priebehu pôsobenia prezidenta Busha v roku 2000, 2001, Tí mali vypracovať dokument, ktorý dosť e, výrazne poukázal na problémy súvisiace s štvrtou úpravou americkej ústavy. Bola to iba zámienka rozšíriť ten štát sledovania, ku ktorému neskôr potom došlo. Myslím, že to dosť výrazne e, pokrýva tie otázky, ktoré tu zazneli na moju adresu. E, pani Machon, ďakujem. Otázky to boli naozaj veľmi zaujímavé. Dalo by sa o neho hovoriť dlho, ale snažím sa ostať e, stručná. Vo Veľkej Británii, e, či sú novinári a politici vystavení nejakej e, špionáži, už oni nikdy nevedia, aké presne informácie sú o nich k dispozícii. Nemajú k dispozícii zložky o ich osobe. Napríklad Jack Straw, minister zahraničia, nemal prístup k svojej zložke, nevie, nevedia, čo o nich špioni vedia. Boja sa síce, ak majú nejakú mimomanželskú aféru, či sa to zverejní alebo nie, ale nikto nevie, um, aké vlastne veľké riziko je spojené s ich činnosťou. V roku 2000 potom sa zvyšili dosť výrazne pravomoci e, týchto e, rozviedok. E, máme v Veľkej Británii rôzne tajné oddelenia policie, ktoré všetrujú takéto prípady, ale zaujímavé je, že sa, a, tak povediať, spôsobajú bránky. títo Mm, krytí policajti e, vyšetrujú rôzne prípady, ktoré by nemuseli byť kryté, ktoré by mohli byť e, úplne predmetom úplne bežného policajného vyšetrovania. Dokonca aj prípady e, domáceho násilia sa riešia pomaly ako teroristické rizika. A to je podľa mňa veľké riziko našej dnešnej modernej demokracie prečo sú naďalej pri moci, nuž um, delia si to medzi sebou. Keď skončila studená voda, e, pardon, keď skončila studená vojna, kladli si otázku, čo teraz, čo budeme robiť? Aha, máme mierový proces e, v Severnom Írsku, mm, dáme im Al-Kaidu. Nechceli si položiť otázku, e, kde spočíva riziko našej národnej bezpečnosti a ako ho odstrániť, ak mi 5 nemá čo robiť. Podľa mňa je treba ju zrušiť, e, vytvoriť jednotku boja proti terorizmu a zabezpečiť, aby fungovali v súlade s podmienkami, ktoré musia splniť aj pozícia, policia, aby mohli byť predmetom dostatočného dohľadu um, takéto tajné rôzne e, kroky a vyšetrovania bez akékoľvek e, formy dohľadu, to podľa mňa je nepriateľné. Mussolini sa kedysi vyjadril eh, na margo toho, čo presne je fašizmus, sa povedal, že je to splnutie eh, súkromného a štátneho. Pozrite sa na to, ako funguje eh, svetový korporátny svet, akú moc majú v rukách súkromné firmy. Pozrite sa na to, aký dopad má akta. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu vôbec si nemohla prečítať text tejto dohody, musela to len podpísať a toto všetko sú páky, ktoré hýbu našim svetom. A to vidíme aj z výťazných vyhlásení, napríklad Eisenhowera, um, ktorý zmenil priemyselný komplex na bezpečnostný a vojenský eh, komplex. Mm. A dnes eh, eh, vlastne zo slov Tomasa Drejka vidíme, že toto sledovanie uh, je veľmi veľkým biznisom pre súkromné firmy. Ďakujeme pekne, týmto uzatvárame e, túto druhú časť na to vypočutie a prejdeme k tretej a poslednej časti. Pozývam rečníkov, aby prišli tu medzi nás na pódium. Ospravedlňujem sa vám, e, vaše e, vystúpenia budú musieť byť skrátené. Chcem, aby ste, ak je to možné, obmedzili svoje vystúpenie na 10 minút, aby sme mali priestor ešte aj na diskusiu. Chceli by sme požiadať aj tlmočníkov, ak, či by boli ochotní ostať e, o niečo dlhšie, ak to bude potrebné. Už si sadáte na svoje miesta, srdečne vás vítame. Máme dvoch rečníkov e, v mene mimovládok, ktoré e, sa angažujú v ochrane informantov. Po mojej pravici je Jesselin Radak, dúfam, že to vysvetlila správne, ktorá zastupuje projekt e, vládnej zodpovednosti. E, konkrétne mal na starosti aj e, prípad pána Drakea a pána Výbeho. Ďalším rečníkom bude John David, ktorý je riaditeľom Transparency International v Írsku. Najskôr by som dala slovo pani Radak na 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že ma pozval k tomu, aby som prispela k naozaj historickým vypočutiam na túto tému. Som, som, v, som v projekte vládnej zodpovednosti a venujeme sa aj otázkam, ktoré, na ktoré poukázal Edward Snowden. Verím tomu, že podobné politické orgány na svete sa budú riadiť vašim príkladom pretože bez, bez odvážnych whistleblowerov, ako je pán Edward Snowden, by svet nevedel o naozaj uh, ohromnej činnosti dohľadu NS, a či už v mojej krajine alebo v členských štátoch. Opak, na, na rozdiel od toho práve, že by verejnosť nemala dostatočné informácie a musela by len veriť lžiam, ktoré im boli predkladané. A pán Snowden poukázal na veľmi potrebnú verejnú debatu o naozaj finančne náročnej a časne čiastočne, teda veľmi často aj neúspešnom e, aparáte dohľadu, ktoré riadi USA. My z projektu vládnej zodpovednosti sa snažíme venovať ochrane whistleblowerov v Spojených štátoch. Snažíme sa riešiť situácie, ktorým musia títo informanti čeliť Častokrát ide napríklad aj o to, že prídu o zamestnanie, pokiaľ, ich zamest... pokiaľ odhalia informácie o tom, že ich zamestnanci, zamestnávateľia pardon, nelegálne spracujú s údajmi a tak ďalej. Keď som prvýkrát bola predstavená, alebo keď som prvýkrát spoznala tento naozaj náročný svet informantov a tomu, čo vám učili. Ja vtedy som reprezentovala pána Drakea. Ja sama sa považujem za informantku, pretože som hovorila o prvej, prvom prípade stíhania v oblasti anti, proti terorizmu a vtedy som sama zistila, že Bušová administratíva chcela ešte viac tlačiť na informantov, ale nielen tým, že zničí ich pracovné pozície, ale celkovo ich kariéry keď bude odoberať ich profesionálne licencie a tak ďalej a, že, a keď ich umiestni na zoznam teroristov. Potom administratíva Obamu obvinila pána Drakea z najvážnejšieho zločinu, ktoré môže, môže USA obviniť občana a to je špionáž. Vedela som, že Spojené štáty naozaj sa nachádzajú v situácii, ktorá ktorú treba riešiť. A aj keď žal, žaloba na pana Dreka eh, potom skolabovala, vedela som, že Spojené štáty naďalej e, mimoriadne tlačia na komunitu informantov. Takéto komunity informantov nemajú žiadnu ochranu a je faktom, že za obdobie kratšie ako rok prezident Obama e, obvinil viace, veľmi, oveľa, veľmi veľa ľudí z porušenia zákona o špionstve, väčšina z nich boli informanti, než všetci pred, prezidenti be, pred ním. Hovorili sme taktiež o Wikileaks, čo je organizácia, ktorá chce zverejňovať údaje a bojuje za transparentnosť a naozaj zverejnila najväčšie množstvo informácií v histórii. Vďaka naozaj mimoriadnemu líderstvu pána Juliana Assangea, ktorý sám čelil obvineniam a je, e, tak povediať, virtuálne uväznený v najkvadrovskej ambasáde v, v Londýne. Wikileaks je obrovským podporcom informantov a redefinoval transparentnosť v digitálnom veku. Spojené štáty však mnohými spôsobmi sa pokúšajú kriminalizovať informantov a e, spravodajúcov, ktorí s, týmto, s týmito spolupracujú a pokúšajú sa zastrašovať každého, kto by mal zámer vyjadriť pravdu. To, čo vláda Spojených štátov nazýva špionstvom, ja nazývam morálnou odvahou vyjadriť a poukázať na nepravosti z uplynulého desaťročia, kam patria aj vojnové zločiny, e, mučenie a taktiež masový dohľad. Tí odvážni ľudia, títo jednotlivci, ktorí sa rozhodli odhaliť tieto e, situácie sa nezaviadzali prezidentovi či organizácii či svojmu šéfovi, ale záujmom svojho štátu či celého ľudstva. Takíto ľudia si museli zvoliť medzi svojim svedomím a svojou kariérou, ale teraz sú už oveľa vyššie, pretože riskujú ako svoju slobodu, tak aj svoje životy. Je to naozaj asymetrická vojna voči informátom Spojených štátov. štátoch. A táto vojna sa rozšírila. Teraz je to aj vojna proti novinárom. Reportéri, ktorí pracujú a zverejňujú to, čo odhalili informanti, sú teraz nielen sami pod dohľadom, ale taktiež často sú aj obviňovaní, e, sú na nich vydávané súdne príkazy na prehliadku a tak ďalej a taktiež im hrozí, že prídu o svoje zamestnanie. To, čo sa deje vo svete informantov, novinárov, aktivistov a disidentov, je v skutočnosti vojna proti informáciám. A prečo? Pretože žijeme v informačnej dobe, informačnom veku a informácia je v skutočnosti menou moci. V tejto chvíli vnímame naozaj obrovské zahrňanie moci v takej miere, ako sme ešte nikdy nevideli. Ďaká odholeniam pána Snowdena vieme o tom, že NSA sa napríklad zúčastňovala e, snah o hekovanie počítačových sietí, ako svojich nepriateľov, tak aj priateľov a špi- uskutočnila špionáž na e, občanoch. Spojené štáty minuli vyše 500 miliárd na takéto aktivity od 11. E, septembra ohromná občianská odvaha jedného muža otvorila naozaj alebo teda odhalila činnosti najsilnejšej spravodajskej agentúry na svete a to k výhodám celej populácie. Len Glidvor a Laura Portress a každá jedna ďalšia, každé jedno ďalšie odhalenie bolo viac a viac e, šokujúce. Pán Snowden riskoval svoj život, keď tieto informácie odhalil. A tento orgán si uvedomuje, aké dôležité je toto odhalenie pre celú spoločnosť a pre verejnosť. Ja by som chcela vyzvať celý výbor, aby podporoval také zákony, ktoré ochraňujú súkromie, zverejňovanie takýchto typov informácií bez toho, aby museli mať strach z trestu a takisto treba e, vypracovať aj zákony na ochranu informantov. Dúfame, že sa toto vyšetrovanie rozšíri, keď si vypočujeme viac takýchto typov odhalení. Ako povedal pán Li- prezident Lincoln pred 150 rokmi, horší ako zradcovia sú ľudia, ktorí sa tvária, že sú lojálni k vlajke avšak následne nechajú svojich spoluvlastencov v prachu. A toto práve sa dialo po 11. septembri. Na základe obrovského smútku, ktorý vládol, sa im podarilo nastaviť svoje potreby. Ja dúfam, že moje slova dnes prispejú k tomu, že keď si budeme musieť zvoliť medzi slobodou a bezpečnosťou, to je naozaj náročný výber. Myslím, že môžeme žiť a mať oba, tak ako pred 11. septembrom, pokiaľ by NSA počúvala informantov, akým boli Tom Drake a Tom Weeby. Pretože oni mali vízie a myšlienky a vedeli, ako ich vykonať forme, ktorá bola zhodná so zákonom. Pokiaľ sa pokúsime vymeniť demokraciu za despotizmus a vzdať sa slobody kvôli strachu, tak s tým nesúhlasím. Pán Snowden by bol veľmi rád, keby sa mohol zúčastniť týchto vypočutí, ale z evidentných a naozaj smutných dôvodov sa zúčastniť nemohol. Namiesto toho ja vám prečítam jeho posolstvo. To, je možné len vďaka dvom hrdinom tejto ságy, pán Julian Assange a Sara, ktorá ho, ktorí ho zachránili z Hongkongu a zabezpečili jeho bezpečný transfer do Ruska. V prípade Sara Harrison bola na jeho, po jeho boku a obrovsky tým sama riskovala. Nie je to len verzia eh, nejakého samizatu z 21. storočia. Boli to naozaj strážcovia, pastieri, ktorí ho počas tejto náročnej cesty držali v bezpečí. Je to naozaj tragická irónia, že v snahe ochrániť vaše slobody a moju slobodu oni všetci sa museli vzdať svojej vlastnej slobody. To, ako sa zaobchádzalo s Julianom, so Sárou a s Edom, ten, to, čo sa o nich hovoria o všetkých ostatných informantoch, má naozaj desivý efekt. A teraz vyhlásenie Edwarda Snowdena. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a výboru LIBE za to, že sa postavili výzve e, masového dohľadu. Dohľadu nad celou populáciou, než nad individuami sa zdá byť najväčšou výzvou v oblasti ľudských práv našich čias. Úspech hospodárstva a rozvinutých národov naozaj spočíva na ich kreatívnych výstupoch a počas a pokiaľ tento výstup má ďalej pokračovať, musíme sa zabezpečiť, že kreativita je výstupom zvedavosti. Čo je vlastne výstupom súkromia? Kultúra tajomstva, tajnosti umožnila našej spoločnosti určiť vhodnú rovnováhu medzi ľudskými právami, súkromím a potom zámermi vlády a vyšetrovania. Tieto rozhodnutia by sa nemali robiť pre ľudí, ale ľuďmi až po naozaj inform- dokladne v debate, ktorá bude mať dostatočný počet informácií a nebude v nej prítomný strach. V našej krajine osoba v mojom postavení, pokiaľ bude môcť vrátiť e, verejné, verejné vedomosti verejnosti spôsobila, že som sa musel teraz vysky ocitnúť v exile. V budúcnosti musíme vytvoriť lepšie kanály preto, aby ľudia, ktorí majú svedomie, mali možnosť informovať. Potrebujeme dôveryhodných zástupcov verejno, pre verejnosť aj mimo vlády. Vidíme, že diskusia prebieha nielen v tomto orgáne, ale v mnohých ďalších orgánoch všade na svete. Vidíme, že sa formujú nové výbory, ktoré vyzývajú k hľadaniu nových riešení moderných problémov. Vidíme, že už tu nie je strach riešiť kritické otázky národnej bezpečnosti. Vidíme naozaj statočných pracovníkov, ktorí vedia, že pokiaľ verejnosť nemá možnosť vedieť, ako sa riadi ako, ako sú riadení, tak výsledkom toho, že to riadenie už nebude existovať. tu začína práca celej generácie práve vďaka týmto vypočutiam a ja sa vám chcem naozaj veľmi z hĺbky srdca poďakovať a vyjadriť vám svoju absolútnu podporu, Edward Snowden. Ďakujem vám pekne a ďakujem aj za to, že ste nám predniesli vyhlásenie pána Snowdena. Teraz dám stručne slovo pánovi Davidovi z Transparency eh, International. Ďakujem pani predsedajúca. Je to naozaj mi cťou moc eh, eh, zdieľať pódium s mnohými, ktorých si veľmi vážim. Ako bývalý štátny úradník si veľmi uh, E, som, e, si uvedomujem, že som nikdy nemal e, mať toľko morálnej odvahy ako mnohí, ktorí sú tu. My informantov nachádzame zlý moment na zlom mieste. Treba vytvoriť právny rámec a pracovné a miesta také pre tých, ktorí riešia si toto dilema medzi tým mlčaním a e, prehovorením. Snažím sa e, znížiť bremeno e, na týchto jednotlivcoch a dať verejným inštitúciám viac zodpovednosti v ochrane práv. V tomto súvislosti treba vynieť tú kampaň po 20 rokov v záujme informantov. Princípy pre poslancov, ktoré budú čoskoro publikované i v správe o právnych zárukách pre informantov v EÚ. Fungujeme v 50 e, krajinách, 140 tisíc klientov na celom svete. Írsko spustilo prvú linku pomoci v západnej Európy Máme takéto linky takisto v Čechách, eh, v Rumunsku eh, a v Luxembursku. Týkajúce sa informácií o informantoch nielen v Spojenom kráľovstve, eh, spravodajské služby, do veľkej, do veľkej miery možno e, obviňovať členov bezpečnostných zložiek z porušení. Je tu zopár e, publikovaných prípadov týkajúcich sa informanta. Určite poznáte prípad e, Franka Grevela v Dánsku, kde išlo takisto Anien David Sherwood, ktorí boli v Spojenom kráľovstve Takisto členovia eh, v roku 1972 prí, prípad eh, spravodajskej služby v Írsku možno v roku 2010 eh, pracovníci sociálneho zabezpečenia v Írsku poskytli poisťovacím spoločnosťam citlivé dáta. Tento rok E, manipulácia údajov v, na polícii v e, Írsku. Takisto stíhanie a, e, a, zo strany polície. Ďalšia novinárka po tom, čo pre, preverovala správy týkajúce sa a, pre, správy týkajúce sa dopravných priestupkov šéfa polície. Ukázalo sa, že oznamovať e, zne, zneužitie zákona je horšie ako samotné zneužitie zákona. Tieto prípady ukazujú e, rizika vrátanie e, e, verejného majetku, vrátanie e, údajov. Takisto sa ukazuje potreba e, ochrany e, informantov pred spravodajskými službami nedostatočné poskytovanie právneho nástroja vlastne poskytnutia informácií zo strany informantov. Nie sú však osamoteli mnohí pracovníci. Eh, v, v našej branži takisto majú málo právnych eh, zárov. 40 eh, prípadov korupcie a podvodov odhalia práve informanti oni pomáhajú odhaliť e, z, z, zlé zaobchádzanie, ale takisto pomáhajú e, predchádzať mu. informanti zabránili mnohým iným e, formám porušovania verejných záujmov. Spojené kráľovstvo napríklad zákon pre túto oblasť v roku 1998 po mnohých naozaj katastrofických prípadoch, kde došlo aj k stratám na životoch. E, napríklad e, e, katastrofy letecké. Vráda Spojeného kráľovstva uznáva, že podpora a ochrana informantov môže pomôcť pri oznamovaní riziko, rizikových a nebezpečných praktík. Spojené kráľovstvo poskytuje ako jedna z mála v EÚ komplexné opatrenia na ochranu informantov v súkromnom i verejnom sektore. Dokonca Spojené kráľovstvo ale nechráni informantov e, z kruhov spravodajských služieb. Sú tu oblasti skôr e, zdravotníctva, kde sa informujú prípady Eh, určité typy zločinov, napríklad zneužívanie detí. Často sa píšu zákony na definovanie v reštriktívnym spôsobom. Niekto môže napríklad informovať o korupcii, ale korupcia sa môže obmedziť v definícii len ako úplatok verejného predstaviteľa Informanti preto nie sú chránení, ak informujú o použ- zneužití osobných údajov, pretože toto je pre o, osobné, e, v, pr- osobný prospech. Väčšina zákonodarstiev v, e, v Európskej únii tiež obmedzuje formy, akým môžu e, informanti informovať dokonca aj keď náhodne informujú e, nesprávnym e, inštanciám, môžu byť mimo ochrany. Toto samozrejme má veľmi zlý dopad na informovanie a práva e, verejnosti vo vzťahu k povinnosti verejného mhm. predstaviteľa informovať. My sme vymysleli, zadefinovali základné pravidlá, formujeme politické pozície pre legislatívu, pre ochranu informantov v EÚ a v členských krajinách. Vyzdvihnem tri základné princípy, ktoré by ste mali poznať. Poprvé, zákon o informantoch musí zahrnúť ochranu všetkým pracovníkom, dokonca takým, ktorí pracujú v obrane, spravodajských službách, e, subdodávateľov pre tieto oblasti a zamestnancov ochrana proti e, formálnemu stíhaniu, napríklad prepustenie, sankcie e, alebo vydieranie alebo e, ďalšie formy. Nie len o možnosť informovať o korupcii alebo takisto o hrubej nedbalosti, pokiaľ ide o dôverné údaje občanov. Takisto by tu mali bezpečné e, cesty, ktorými môžu e, informátori informovať. Takisto by mali mať možnosť e, informovať nielen interne, ale aj externe, ak sa informácia zatajuje. Ide, alebo ak si verejný záujem vyžaduje zverejnenie v Írsku teraz diskutujeme o zákone, ktorý vychádza z týchto princípov a ktorý je v súlade so svetovými štandardami. Takisto sú to možnosti informovať interne a ministerstvu. Samostatná legislatíva však nemôže napraviť to, čo je zlyhaním demokratických inštitúcií, rešpektovať hodnoty, na ktorých boli založené. Systémy národnej E, integrity ukazujú potrebu verejných inštitúcií, aby rutíne boli posudzované. Verejnosť má právo na informácie a brať na zodpovednosť vlády. Mať slobodu dávať tieto informácie na vedomie verejnosti. Príklady ukazujú, že tu ešte zostáva veľa práce aby vzniklo prostredie, kde ľudia sa budú cítiť bezpeční hovoriť pravdu. Ďakujeme. Ospravedlňujem sa vám obom za časové obmedzenia. Je tu niekto iný, okrem spravodajcov, kto sa chce spýtať? Každý máte minútu. Zhrnieme otázky po minúte veľmi striktne. Prosím, sledujte čas, pán spravodajca. Ďakujem hlavne Jocelyn za stanovisko, takisto Johnovi. Hovorili ste o lepších e, cestách informovania. Vy ste spomínali, že zodpoviete otázku, ako to možno zapracovať do našej správe, aby sme sa vyhli situácii, keby tu bola tá smernica číslo 19 prezidenta to je určitý kanál informácie pre informo- to hovoriť interne a moja otázka teda znie, e, Ed, e, Edward Snowden urobil to, čo urobil preto, pretože táto interná štruktúra informovania je neadekvátna. Bol to dôvod, prečo informoval takýmto dramatickým spôsobom. A ak my v EU samet máme tomuto vyhnúť, čo nám odporúčate? Počuli sme tu od predrečníčky o e, zákone, ktorý je neadekvátny. Tak ak je neadekvátny, aké sú alternatívy, pokiaľ ide o projekt e, verejného sa zodpovedania? Vy ste dostali 9 sekúnd naviac, nie však ostatný. Pán Vos, máte 60 sekúnd presne. Po nemecky Ďakujem za vaše informácie. Moja otázka smeruje, e, ide tým istým smerom, pokiaľ ide o odhaľovanie, či je to jediná cesta, ktorou možno ísť cez tlač, ale sú ďalšie interné, prípadne parlamentné možnosti, alebo prípadne nezávislý orgán, nejaký ombudsman, kde by sa dali posunúť informácie ďalej bez toho, že by sme sa sami vystavili nebezpečenstvu. Možno aj e, informácia u e, orgánov činných v trestnom konaní, alebo je tu rozumnejšia cesta pre informantov povedať, že áno, chcem čosi povedať a chcem, aby moja bezpečnosť zostala neporušená. Pán Albrecht je neprítomný a tak nám ušetril minútu. A tým sa dostávame k pani e- Ernst, pretože ani pán Krkop tu nie je. Chcela by som ešte raz sa vrátiť k ochrane informantov. Pýtam sa e, na absenciu ich ochrany. Ako si možno predstaviť e, E, kontakt s nimi. Sú to ľudia mimo zákon, teroristi. E, je to tak, takto sa s nimi teraz e, zaobchádza? Alebo možno by ste nám mohli povedať, ako si predstavujete ich ochranu? Ktoré pravidlá sú kogentné? Teraz pani Morvaj a ďalší. Ďakujem. Je naozaj dojímavé počúvať to posolstvo od pána Snowdena. Určite mu želáme všetko dobré, sme mu vďační. V svojom prvom interviu povedal, pokiaľ viem, že vec, ktorej sa najviac obáva, e, na moje prekvapenie, nie je Guantanamo alebo trest smrti, ale možnosť, že e, to, čo zverejnil, nebude mať dopady. Do e, you, ako si myslíte, e, je momentálne on spokojný s, s tým postupom, akým sa objavujú konsekvencie a, a čo si ako právnik myslíte o o, o budúcnosti pána Snowdena, čo sa mu asi e, stane. A robíme dostatok na ochranu jeho práv. Teraz pán Hans. E, Európska únia, pokiaľ ide o vojnu proti informantom, tvrdí, tvrdí sa, že zamestnanci majú e, ochranu, pokiaľ ide o pravidlá pre štátnych zamestnancov z roku 2004. Netýka sa však jedného, konkrét, jednej konkrétnej osoby, ktorý bol e, vyhodený z práce za e, e, informovanie. Príklad bývalého europoslanca, nemôžem zverejniť meno, napísal o knihu o finančných nezrovnalostiach Eh, spomínal informantov ako zdroje eh, svoj, svoj, svojho textu, eh, keďže to nebolo podľa policie pre zmysel tohto zisťovania, jeho dom bol prehľadávaný. Pani Sepel, budem stručná. neexistuje tu žiadne sprísahanie, žiadna žiadny organizovaný zámer. Napriek tomu je tu dojem, že rôzne organizácie a tajné služby, že sa osamostatnili, majú prostriedky, peniaze, vplyv a snažia sa obhájiť si túto pozíciu a ešte ju aj posilniť. Vlády proti tomu ťažko reagujú. E, ak teda, a to je len taká téza, sú spolu zodpovedné, ale jednoducho nechcú pripustiť, že minimálne nereagovaním sú spolu zodpovedné za túto situáciu. Ak je toto moja téza, pýtam sa, aké môže byť úspešné, že práve tieto e, vlády prijímajú e, vlastne sami o sebe e, ustanovenia, ktoré majú chrániť informantov, ktoré, ktoré tak veľmi potrebujeme v tejto situácii. Ďakujeme. A moja posledná otázka e, k našej rečníčke. Hovorili ste o stíhaní a obmedzovaní e, slobody e, informantov, novinárov. Čo právnici? Je tu zákonodárstvo k, právnikom, ktorí zastupujú informantov? Mohli by ste zodpovedať tie otázky a potom pán David? Feel like I can do ste, že um, ja si nemyslím, že vykoná svoju prácu inak, eh, ako by to robil akýkoľvek iný právnik. Ja sa snažím dodržiavať eh, stanovené pravidlá. Nie som vystavená e, takému tlaku, ako niektorí právnici v väznených v Guantaname. Moji klienti však nemôžu len tak e, zvinúť telefón a zavolaj mi. E, komunikujeme e, kódovanie, platia mi v hotovosti. Ja o tom tak žartovne hovorím, že vlastne používam taktiky um, drogových dílerov. Um, Celý proces je však o mnoho zdlhavejší, ako by to bolo inak. Úplne to mení interakciu um, s klientom táto miera utajovania ktorú sme eh, vystavení. Chcete zareagovať na nejakú inú otázku, ktorá tu zaznela? Eh, čo sa týka riešení, už eh, myslím, že vy potrebujete skutočnú významnú reformu otázok informantov. Teraz máme v platnosti nový zákon, ktorý priniesol reformy a ktorý prináša nové kategórie takýchto informantov. majú teda isté mechanizmy eh, na plne svojich práv, aby mali nárok na nezávislé súdne konanie. Problém je však v tom, že národná bezpečnosť eh, a FBI je z tohto sú úplne vyňatí informátori, Je to však článok 19. Prezident sa o ňom vyjadril, že by e, chránil pána Snowdena. To je úplne nepravdivé, pretože táto smernica e, žiaľ ešte nie je v platnosti a vôbec sa nevzťahuje na zmluvných agentov, ktorým bol pán Snowden. Tak ako sa postupuje teraz, je, je to zdá sa jediný možný spôsob. Um, myslím, že ak by veci fungovali tak, ako majú, tak eh, by to bolo aj dosť možných riešení. Vlastne vidíme aj dnes, že pán Snowden bol ochotný ehm, vystúpiť na vládnom fóre a hovoril o respektíve bol ochotný vystúpiť tu u vás na vašom fóre ehm, vládnom fóre, ktorom si myslím, že funguje ako má. Čo sa týka toho, aký spokojný je pán Snowden s aktuálnym dianím, eh, vo svojich vlastných slovách hovorí, že je rád, že sa o tom začalo hovoriť, že sa začalo hovoriť o reformách a o tom, ako treba situáciu zmeniť. Po svojom úvodnom vyhlásení sa vyjadril, že by mu najviac bolo ľúto, keby sa nič nestalo aby teda došlo k apatii. Myslím teda, že vypočutie e, také ako vaše dnes, a myslím, že celá séria tých 12 vypočutí naozaj e, aspoň mňa naplňa veľkou nádejou a myslím, že aj všetkých e, informátov naplňa nádejou. Čo sa týka jeho budúcnosti, to závisí od ochoty veľmoci sveta uznať, že dostal azyl. Viacero krajín E, zistuje, že e, sa bojí politického presledovania na základe svojich politických presvedčení a preto e, nemusí nejako reagovať na nepravdivé trestné obvinenia. A mnoho ľudí v dejinách bolo predmetom súdneho mm, obvinenia zo svojej vlastnej krajiny a boli na úteku. Pán Snowden je v podobnej situácii. Myslím, že Európa aj celý svet je vlastne o mnoho ďaleko vpred pred USA, čo sa týka vnímania pána Snowdena ako zradcu, respektíve ako informanta, nie ako zradcu. A v tomto ste e, do veľkej miery e, pred nami čo sa týka toho, čo zverejnil a aký to má eh, dopad, eh, snažme sa vnímať to eh, tak vecne, ako výrazne to môže ovplyvniť naše vnímanie sveta. Veľmi rýchlo, prosím. Mohli by ste sa k tomu podrobnejšie vyjadriť? Na Margo tej otázky pani Ernst, ak, e, využ, aby keby využil všetky oficiálne kanály, ktoré sú k dispozícii, mohlo by to byť automatické, že e, tie obvinenia z terorizmu, zo špionáže by e, začali platiť. Áno, je to pravda. Ak by uplatnil e, všetky oficiálne kanály, môžem vám povedať. E, ja som zastupovala Tomasa Drejka, ktorého ste si vypočuli predtým. Je to um, poradník NSA, ktorý sa obrátil na e, všetky najvyššie orgány NSA, aj na e, všetky e, vládne orgány a tam to všetko zverejnil, nič sa nestalo a dokonca ministerstvo obrany síce mu dalo zapravdu, ale potom okamžite utajili túto správu a neskôr odovzdali eh, meno Tomasa a iných informantov eh, orgánom činným v trestnom eh, konadí. Teda ak by pán Snowden, ktorý si podobne preštudoval prípad pána Drakea a je podobné iné, uvedomil si, že ak by išiel tou bežnou cestou, tak by sa to vrátilo proti nemu, bol obvinený zo špionáže. Ďakujeme pekne. David. Pán David, myslím, že boli štyri otázky adresované priamo mne. Pýtali ste sa, aké ustanovenia by mali byť obsahnuté v legislatíve, aby sme chránili eh, týchto informantov. Musia mať predovšetkým právo na to, aby sa obhajovali na súde, musia mať právo na to, aby neboli nejakým spôsobom prenasledovaní ani obťažovaní, tak ako akýkoľvek iný pracovník eh, zamestnanec musia byť chránení proti občianskej aj trestnej eh, forme právneho konania. A v Írsku máme nový zákon, ktorý poskytuje takúto ochranu, poskytuje im imunitu aj vo veci eh, občianského aj eh, trestného súdneho konania. Taktiež je potrebné, aby informanti si mohli byť istí, že sa bude konať v súvislosti s tým, čo chcú odhaliť. Podľa mnohých eh, výskumov je jeden z hlavných prekážok, ktoré im bráni v tom, aby vôbec zverejnili to, čo chcú, je, že sa domnievajú, že sa nič tak či tak nezmení a Myslím si, že je potrebné zaviesť správnu povinnosť e, e, pre tých, ktorí e, obdržia takéto informácie, aby konali. Pán Foss sa pýtal na to, či by sa informácie mali odovzdávať interne, či by sa nimi mali zaoberať aj zamestnávateľe. Áno, v Veľkej Británii a v Írsku, tak ako aj v iných častiach sveta, v Novom Zelande, v Južnej Afrike, sú ustanovenia na podporu pracovníkov, aby interne sa neskôr obratili na svojho nadriadeného. Iba ak e, nemajú verejný záujem, tak urobiť e, potom sa môžu obratiť e, na iný verejný orgán, na regulačný orgán, na médiá, napríklad na Európske parlamente. ďalšia otázka. Bola to skôr taká retorická otázka. súhlasím však s Jason, nemyslím si, Ehm, že takéto označenia za hrdinov alebo e, zradcov sú nejako užitočné. E, do veľkej miery to však závisí od toho, kto e, vlastne určuje toto hodnotenie. Je to retorická otázka. Ehm, myslela som to tak z takého právneho hľadiska, akoby. Zaujímalo by ma, ako to z právneho hľadiska sa bude vnímať. Ako Človek, ktorý e, zradil štát alebo ako niečo podobné. A ako som už povedala, závisí toho, od toho, kto to bude posudzovať. E, musíme e, informantov chrániť, právne ich chrániť a poukazovať na to, akým sú prínosom, čo sa týka medzinárodných a medziregionálnych organizácií. To si taktiež zaslovuje dostatočnú mieru ochrany, takisto ako informanti aj v národných inštitúciách Pani Sipel, na vašu otázku som pozabudol. E, môžete zabezpečiť, e, že vlády naozaj príjmu kroky na ochranu informantov, najmä čo sa týka informačných služieb? Myslím, že do veľkej miery to závisí od toho, aký bude verejný dopyt. A ak to verejnosť nebude vnímať ako prioritu, tak legislatívny orgán taktiež to nebude vnímať ako prioritu. Ďakujeme pekne. Chcem sa poďakovať všetkým našim rečníkom. Ďakujem vám všetkým. Ďalej chcem sa poďakovať tlmočníkom, hovorí pani eh, predsedajúca veľmi láskavo. Aj všetkým eh, zúčastneným sa chcem poďakovať, že vydržali až do konca. Týmto sme ukončili dnešné vypočutie. Dovidenia.